Bien, mes chers collègues. Vážení kolegovia, otváram e, dnešné zasadnutie. Pokračujeme, nadvezujeme na včerajšie stretnutie. Ide dnes ráno o tom, aby sme sa venovali príprave e, revízie viacročného finančného rámca ďalej VFR pre obdobie roku 2014-2020 Veľmi srdečne vítam všetkých tých, ktorí sú dnes v sale na tomto vypočutí k perspektívam európskeho rozpočtu pre druhú polovicu VFR. Po viacerých diskusiách e, v pracovných a dohľadných skupinách o rôznych politikách EÚ. Cieľom tohto vypočutia je všeobecnejšia úvaha o potrebách a našich žiadostiach pre priebežnú revíziu. Výsledok dnešnej diskusie bude e, pod podnetom alebo základom pre pracovný dokument kolegu Olbrichta a pani Toma a táto správa bude potom predložená v našom výbore 25. apríla. Je vous demande de, de saluer l'arrivée de monsieur Poprosím vás, aby ste pozdravili. Mm, prišiel pán Jose Manuel Fernández, ktorý včera bol poverený MEP Award 2016 v oblasti ekonomiky a financií. Je to poprvýkrát, čo člen rozpočtového výboru je označený, e, teda ocenený takouto významnou cenou. Je to potvrdenie jeho vynikajúcej práce, ktorú Jose Manuel urobil hlavne v roku 2015, pretože bol spravodajcom aj tieňovým návrhu Európskeho investičného strategičného fondu a bol všeobecným spravodajcom na rozpočet EÚ na rok 2016. Poprosím o aplaus. <laughs> No, môžeme standing ovation. Môžeme urobiť aj standing ovation, ak chceš. V každom prípade toto uznanie, táto cena sa samozrejme týka aj práce rozpočtového výboru. A teraz dám slovo našim dvom spravodajcom. ktorí by mali umiestniť e, do tohto daranca a do kontextu dnešnej dobede. Kto prvý začne, pán Olbricht? Si, si de... Ak ide o prítomnosť e, a zastúpenie rodu v rozpočte, sme sa rozhodli, e, v menšine som ja a menšina začne. spolupracujeme s pani Toma je to veľmi významná práca nielen pre nás, ale aj pre EÚ. Ak dovolíte, pán predseda, budem ďalej hovoriť po anglicky. Domnívam sa, že je dôležité e, venovať sa nielen obsahu, ale aj formuláciám. Ako zastupcovia výboru pre rozpočet, ako spravodajcová, ja sme sa začali venovať povinnému prehodnoteniu revízii v polovici obdobia. Pokúsili sme sa otvoriť tento postup bez toho, aby sme očakovali eh, stanovisko komisie. Veľmi dobre poznáte, že prvým krokom v postupe eh, je krok komisie. Komisia najprv musí predložiť návrh, potom to pôjde na radu, na parlament a my to buď schválime, alebo nie ale výbor pre rozpočet nechcel na to čakať. Chceli sme to rozbehnúť, dokonca vyprovokovať e, vážnu diskusiu o e, druhej polovici viacročného finančného rámca. Nie je náhoda, že v našich podkladoch v svojej činnosti používame výraz revision, revízia Zatiaľ, čo komisia používa slovo review, čo skôr znamená posúdenie, prehodnotenie. Takže vyvstáva otázka, či e, je tu nejaký e, aj politický rozdiel. Preto sme zvedaví na záujem, e, na, prepáčte, na názor očasných ostatných účastníkov. Lebo nás zaujíma e, e, posúdenie, prehodnotenie, ale aké budú závery, ak urobíme analýzu, ak pochopíme súčasný stav viacročného finančného e, rámca do roku 2020, či je potrebné niečo meniť, alebo budeme s tým žiť až do konca tohto obdobia. Po prvých analýzach usporadúvame monitorovacie stretnutia a dúfajme, že po dnešnej schôdzi nadobudneme istotu, že na základe vedomosti o súčasnom stave je nevyhnutné e, zmeniť určité prvky a nie vyčkavať. A preto my používame pojem revízie. To znamená, že treba niečo z krátkodobého hľadiska e, zmeniť e, na obdobie rokov 16, 17, 18, 20 a potom na ďalšiu perspektívu. A preto nás zaujíma názor odborníkov. Čo si myslia vzhľadom na súčasný stav? Čo by sa malo zmeniť vo viacročnom e, finančnom rámci do konca tohto obdobia a čo bude potrebné zmeniť v samotnom systéme po roku 2020? E, snažím sa e, vám vysvetliť, e, z čoho sme vychádzali v našej práci. Nechceme sa vyhnúť posúdeniu, ale nechceme pritom zostať. Chceme ísť ďalej, pretože sa domnievame, že na základe existujúcich analýz to je e, naliehavé, nevyhnutné. A preto sa tešíme aj na vaše názory, čo si myslíte o súčasnom stave viacročného finančného rámca, čo si myslíte o perspektívach, výhradkách e, druhej polovice a čo bude treba urobiť, prípadne zmeniť, opraviť, a to naliehavo, a čo treba e, meniť v systéme z dlhodobého hľadiska. Ďakujem, ďakujem. Pani Toma. Ďakujem pekne, pán predseda. Mm, teším sa e, na toto vypočutie, pretože ostatné tri roky sme e, e, venovali viacročnému finančnému rámcu viacerým okruhom a teraz chápeme, že je najvyšší čas prehodnotiť, čo všetko treba zmeniť je to veľmi dôležitý okamih z hľadiska samotného viacročného finančného rámca. Musíme sa vrátiť k vlastným zdrojom. V roku 2016, eh, keď sme odhlasovali VFR, myslím, že môžeme skonštatovať, že urobili sme obrovské úsilie. To znamená, neboli sme veľmi nadšení. Mali sme VFR, ktorý bol nižší ako predchádzajúci napriek príchodu Chorvátska teda napriek ďalšiemu členskému štátu EÚ. A bola už aj skúsenosť s tým, že v rozpočte nie je dostatok flexibility a potom aj skúsenosti z veľmi, naozaj veľmi dominujúcich e, problémov vyprývajúcich z toho, že hlavne sú tu v zdrojoch e, tie príspevky členských štátov A, a potom členské štáty s tým spôsobom často blokovali alebo komplikovali rokovanie v rade, takže analýza parlamentu bola tá, že bolo potrebné a je potrebné veci zmeniť, ale napriek istým postupom, napríklad článok 2 VFR a možnosť e, po revízii, teda revidovať VFR a rozpočtové nástroje, a po ďalších výdobytkoch napríklad to vytvorenie skupiny na najvyššej úrovni, e, kde by sa e, a kde sa predkladá otázka vlastných zdrojov a tiež nástroju flexibility. Všetko toto sme dosiahli po dlhých rokovaniach, ale skutočne veľmi zložitých. A teda máme druhé stretnutie a hovorím to tu veľmi otvorene a úprimne, v zmluve o fungovaní je článok 311 zmluva o fungovaní EÚ, kde sa hovorí, že EÚ sa musí, si musí zabezpečiť dostatok zdrojov na to, aby mohla realizovať svoje politiky. Ale otázka je, máme dostatok týchto financií? Pre obdobie 2014-2020 sú stanovené určité priority, ktoré sú stále aktuálne ekonomický rast, zamestnanosť a teda nejde o to, aby sme ich tu teraz nejakým spôsobom stiahovali či e, zmenšovali a úsilie, ktoré sme vyvinuli v EFSI s nástrojom pre investície a to sú všetko aktuálne veci, ale prišli aj ďalšie priority. Súvisia hlavne s aplikáciou nástroja investícia, ale grécka kríza, utečenecká kríza, všetky tie krízy, ktoré prichádzajú jedna za druhou a ktoré nám vnúcujú nové priority. E, a napriek týmto novým prioritám EÚ a krízam ostávame stále v rovnakom rozpočtovom rámci, ktorý sa nezmenil a ja si dovolím povedať, že v súčasnosti EÚ nemá dostatok prostriedkov na realizáciu svojich politik. Uvidíme, čo povie naša správa a uvidíme, čo povie pán Olbricht, ale zhodneme sa na tom, že ide o to, aby sme po revízii, po tejto analý- aby sme po tejto analýze a štúdii urobili naozaj potrebnú revíziu, hoci pani Georgieva možno dosť ťažko jej vychádza z úst toto slovo revízia, ale ja si myslím, že by sme jej naozaj mali navrhnúť, aby e, sa na to pripravila, aby sa odvážila na tú revíziu. Prvý prvok, myslíme si, že naozaj táto revízia je potrebná Otázka je, do akej miery. A tomu sa budeme venovať všetky tieto týždne. Nástroj flexibility, stropy, budúcnosť, princípy. určité základné rozpočtové princípy, ako keby sa bolo na ne zabudlo rozpočtová jednota. Zabudlo sa na ňu. Čím ďalej, tým viacej externalizujem, Aj včera sme o tom diskutovali. Nebudem zachádzať do detajlov, nepredkladáme dnes. Ten dokument ešte nie je ani vypracovaný. Len som chcela spomenúť niekoľko aspektov, ktoré sú podľa nás už teraz dôležité a treba ich prediskutovať. Navyše e, toto vypočutie by malo ukončiť analýzu celého e, celku okruhov, ktoré sú problematické alebo ktoré priniesli rozpočtové zmeny veľkého rozsahu, preto e, že sa nedostatočne použil nástroj flexibility alebo sa pripá, pripájajú tie opatrenia externalizácie. To všetko je dôležité, pretože niektoré priority vlastne už boli amputované, aby sme mohli financovať iné priority. Hovorím hlavne o horizonte 2020, o výskume a vývoji. Hovorí sa o iniciatíve pre mladých, ktorá len ledva, ledva bola uvedená do praxe v členských štátoch a tam boli škrtnuté viazané prostriedky Zatiaľ čo Európsky parlament e, jasne definoval a vyzeralo to všetkým jasné, že záruka pre mladých bola prioritou. Ďakujem našim hostom, že ste tu dnes medzi nami a my by sme chceli mať e, globálnejšiu a vonkajšiu víziu nášho rozpočtu a ja si želám, aby sme boli tu úprimní, otvorení, možno prísni, aby sme odvážne poukazovali na problémy, aby sme mali jasnú víziu toho, čo vlastne sme a čo by sme sa mali odvážiť urobiť. ku všetkým otázkam, finančné nástroje, priority, vlastné zdroje a tak ďalej, všetko to, čo by mohlo byť cieľom, alebo čo by sme museli a mali hĺbkovo zanalizovať, či už z hľadiska politického, či iného adekvátneho. To je na úvod, pán predseda, a Netrpezlivo čakám na vystúpenia našich hostí. Ďakujem spravodajcom, hovorí pán Artui. Pozvali sme troch expertov, aby e, sa uvoľnili, aby neváhali aj provokovať, ak chcú. Ak ste pochopili, my členovia výboru pre rozpočet máme pocit, že žijeme v úzkom korzete ako keby e, každoročne, každý rok sa nejakým spôsobom odsekávala časť VFR a výnimočné udalosti prichádzajú, eurokríza, migračná kríza a tak ďalej. A my nie sme schopní e, zabezpečiť financovanie, hoci máme predstavivú komisiu a snaží sa e, syntetizovať či e, rozpočtové nástroje, ale so, so situáciou, ktorá je zložitá. Máme nejaký e, základný kmeň tých politík a potom rôzne satelity. Dnes sú prítomní traja experti a ja ich veľmi srdečne e, vítam. Pán Jorge Núñez Ferrer, Senior Associate Research Fellow, Európske centrum pre politické štúdie, pán Jacques Lukáš z Univerzity e, v Po, a s potešením vítame pána Jaceka Dominika, ktorý je poradcom v, na ministerstve financií v Polsku a ktorý bol členom Európskej komisie a v lete roku 2014 istým spôsobom osvetlil určité aspekty, aby sme mali teda jasnú víziu problémov platieb a akumulácie nezaplatených faktúr. Ďakujem, že ste tu dnes medzi nami, pán Dominik. Takže najprv dávam slovo pánovi Núnesovi Ferrerovi. Well, um... Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma sem pozvali. Musím povedať, že nebolo to jednoduché. Nie je jednoduché hovoriť o rozpočte. Spomínam si, že keď som pred 20 rokmi začal to robiť, hovoril som, vypočítajte, koľko stojí to, čo, koľko dostane jedna krajina, koľko musí splatiť späť, to je jednoduché. Teda z technického hľadiska náročné, ale v zásade jednoduché. V súčasnosti sa z toho stala nočná mora, ale už som si zvolil svoju kariéru ešte skôr. Takže máme tu e, provokatívny názov. Musel som to niekoľkokrát prečítať, e, než e, som pochopil, čo tým myslíte. Viacročný finančný ramec, e, revízie. Ja som myslel, že to je e, analýza, posúdenie. Možno, že sa milím. Ďalej, výhľadky e, pre rozpočet Európskej únie, pokiaľ ide o druhú polovicu. To môže znamenať e, čokoľvek. Nebudem sa venovať všetkému, budem e, sa venovať e, iba niekoľkým aspektom a dúfam, že sa rozbehne diskusie. Jednak bezprostredné tlaky, pokiaľ ide o rozpočet Európskej únie. To je veľmi dôležité a myslím si, že správne to robíte, že ste to rozbehli už teraz. E, v roku 2014 ma pozvali na prvú konferenciu v Berlíne, viacročný finančný rámec. Čo ďalej? Mm, e, a vy toho otázka vôbec, prečo treba na to všetko čakať? Takže budem hovoriť o bezprostredných tlakoch, pretože to má svoje dôsledky z hľadiska budúcich rozhodnutí e, vo vzťahu k ďalším rokom a e, ovplyvní to aj reformu rozpočtu. Takže treba o tom začať premýšľať. Ďalej chcem hovoriť o flexibilite o o, o možnosti nejakým spôsobom e, e, ovplyvniť rozpočet a to bude mať tiež svoje dôsledky. Ďalej budem hovoriť o o strednodobých. Nepovedal som slovo review, len povedal som, že potenciál e, a možnosti zo strednodobého hľadiska, takže podelím sa o svoj názor. Mal som tu čest a radosť, že som predložil svoje stanovisko aj komisii. A potom by som sa chcel vydriť o tom, ako treba e, zmeniť našu mentalitu vo vzťahu k rozpočtu, pretože ak to neurobíme, prídu problémy. Takže spomeniem toto všetko a potom e, kolega Žák Lekašo e, spolu so mnou pripravoval správu pre skupinu na vysokej úrovni. Musíte byť trpezliví, je to pri to sa pripravuje, bude hovoriť o ďalších e, dôsledkoch, pretože to, čo robíme teraz, e, bude mať vplyv aj naše diskusie ohľadom vlastných zdrojov. To sú všetko dôležité otázky, ale mm, e, záležitosť zdrojov mm, nechám na neho. Bezprostredné výzvy. Minulý rok my, e, my sme mm, e, ťahovali tento rozpočet, e, vypínali ho maximálne so všetkými transfermi a tak ďalej. Povodne e, sme mysleli flexibilitu trochu ináč a minulý rok sa to zmenilo. To znamená, že naša predstavivosť nemá hranice. Podarilo sa zmobilizovať zhruba 12 miliard e, eur ale vytvorili sa určité vonkajšie trastové fondy, lebo to všetko nestačilo. Ak to správne chápem, Celková flexibilita na tento rok predstavuje štvorku, štyri, a, ale vystáva otázka, čo keď to nestačí. Ďalej, mm, e, e, e, použili sa na začiatku prostriedky na iniciatívu pre zamestnanosť mládeže, peniaze nezostávajú, ale problémy stále sú tu. E, aj keď chýbajú peniaze. A teraz máme iba obmedzený manevrovací e, priestor. Prečo o tom hovorím? Rozhodnutia, o ktorých sa e, rozhodne na dôležitých e, e, stretnutiach rady, niekde v kulároch, e, toto všetko bude mať vplyv e, zo stredno- a dlhodobého hľadiska. Akékoľvek rozhodnutia. Minulý rok sa stal e, zázrak a tento rok budeme potrebovať ešte väčší zázrak, takže musíme byť e, kreatívni na nešťastie. E, keď ma e, žiadajú o radu, dokážete vymyslieť lepší zázrak ako minulý rok? No už neviem, ako to zodpovedať. Chceli by sme tiež povedať, aj nasledovné, že teraz je jasné, že máme ešte vynaložené prostriedky, ktoré sa vracujú členským štátom obvykle. A bolo by e, hlúpe vraciať e, e, peniaze späť jednotlivým štátom, takže je tu možnosť vytvárať nejaké trastové fondy vo vzťahu k nepoužitým prostriedkom, snažiť sa to robiť racionálnejšie, to je jedna možnosť. Ešte nehovorím o jednotlivých alternatívach, len ich tak sa snažím načrtnúť. Chcel by som apelovať na to, aby sme e, prestali e, využívať Horizon 2020 a e, mechanizmus Connecting Europe na účely flexibility, pretože existujú určité obmedzenia už sa viaceré mm, prostriedky využili a ak to budeme využívať na účely flexibility, nemyslím si, že nie je možné na tento účel je možné využívať iba prostriedky, ktoré sa riadia centrálne, to je 20 rozpočet, rozpočtu. Už som povedal, že je dobré, že teraz hovoríme o budúcnosti a niektoré technické otázky e, budú ovplyvňovať viaceročné finančné rámec do budúcnosti. Pokiaľ ide o strednodobé dobe E, prehodnotenie, revíziu, môžeme to nazývať e, akokoľvek. Keď to robili vo vzťahu k e, SPP, vtedy sa volala po reforme v roku 2003, naozaj e, posúdenie e, vyústilo do reformy. Ale e, celý rozpočet je to e, skôr citlivejšia otázka, ale hlavný dôraz e, E, bude teraz na e, e, známu pridanú hodnotu, európsku pridanú hodnotu. Mm, čo všetko mm, to znamená? Urobila sa pomerne veľa vecí. Mm, ľudia, ktorí pracujú s rozpočtom, častokrát vychádzajú z E, zo zvykov 80. 90. rokov, ale v súčasnosti e, e, rozpočet sa presmeroval na financovanie cieľov a zámerov únie v oblasti energetiky, klímy, dopravy. V 80. rokoch ste robili, čo ste chceli, budovali ste letiska alebo neviem čo, teraz je to iné. Tak by nebolo správne hovoriť, že kohezná politika transfery e, e, dary iným e, krajinám, naplňajú cieľy, pretože riešia finančné problémy. Toto treba možno posilniť a vysvetliť. A to všetko očakávam od prehodnotenia, priebežného prehodnotenia. Totiž, ak by bolo možné, potom opatrenia európskeho rozpočtu tu si musíme uvedomiť, e, sa e, e, opatrenie vytvorili v 80. a 90. rokoch, naučili vyrokovanie. Dostanete určité prostriedky pre podhorské oblasti alebo tam, kde je mraz. A toto všetko vytvorilo obrovský počet opatrení a podopatrení a Myslím si, že toto treba všetko vyčistiť, čo nie je príjemné a predchádzajúce priebežné e, analýzy e, e to nesplnili. Nie je možné povedať, že e, súdržnosť je alebo nie je dobrá. Tu treba analyzovať jednotlivé opatrenia. V niektorých regiónoch sa osvedčili, v niektorých nie. Takže e, treba analyzovať jednotlivé opatrenia. A to znamená, že treba prehodnotiť aj európsku pridanú hodnotu e, a povedať, že napríklad títo opatrenia predstavujú hlavnú prioritu únie, títo sú menej dôležité a nechajme to, aby parlament a rada sa rozhodli o tých opatreniach, ktoré nie sú pevne zakotvené. Komisia musí e, e, analyzovať jednotlivé opatrenia, nie je to príjemné a E, e, niektoré veci by chceli zachovať, pretože tam je väčšia miera absorpcie, ale to nie je dôležité. Dôležitá je európska prídaná hodnota. Vzhľadom na súčasnú politickú situáciu nesmieme sa nechať oklamať. E, je tu veľký tlak, aby sa prehodnotili jednotlivé opatrenia, aby sa prípadne niektoré z nich vypustili. Ďalší problém zjednodušovanie. Včera som bol na výbore regionov a tam sme hovorili, že sú tu obrovské e, povinnosti pre regióny, aby preukázali, že to, čo budujú, tvoria, e, predstavujú, e, to predstavuje európsky cieľ. Ak používajú kohezné fondy, to je veľmi komplikované nie je to vždy možné e, zdôvodniť. Takže treba zabezpečiť e, zjednodušenie súlad medzi jednotlivými opatrenia, aby to isté opatrenie sa nelišilo podľa toho, z akého fondu sa e, financuje. A preto to môže vyústiť do prehodnotenia výdavkov jednotlivých regionov paktu stability a niektoré regióny sú stále e, súčasťou toho istého štátu a dostávajú podporu z FC, alebo sú tu určité pravidla, ktoré neumožňujú regiónom využiť určité prostriedky. Poviete im, to sú, tu sú peniaze, ale niektoré e, prostriedky sa dostávajú do e, oblasti, kde sú menej potrebné, pretože ak to použijú inač, vznikne problém z hľadiska paktu stability. A to znamená, že regióny niekedy nedokážu využiť prostriedky, pretože e, s takým využívaním sú spojené určité e, e, problémy. Toto všetko treba rozanalizovať. Je to technicky náročné, ale je to dôležité. Treba to jednoznačne rozanalizovať, aby sa našli riešenia. Ďalšia vec sa týka mentality, nastavenia. My sme sa veľmi pozorne pozerali na to, čo sa deje. Vždy, keď prebieha takáto diskusia, dokonca aj teraz v otázke utečencov, dáte euro a potom každý pozerá na tú čistú rovnováhu, alebo ako sa to prejaví, net balance. Je viacero dôvodov, prečo treba takéto nazeranie zastaviť. Poprvé, došlo k značnej reforme rozpočtu a ešte stále musíme sledovať tú európsku pridanú hodnotu tých vecí a čím viac vstupuje do tých rozpočtových položiek takéto uvažovanie, tak musíme sa pozrieť na to, že to smeruje to financovanie do cieľov EÚ. To sú ciele, ktoré sa rozhodujú na úrovni členských štátov a niektoré z nich, musím povedať, niektoré z tých cieľov, pokiaľ ide o rámcové smernice, pokiaľ ide o ciele v oblasti životného prostredia, niektoré v oblasti dopravy, tie množstva, respektíve to finančné zaťaženie, ktoré sa viaže k takýmto cieľom, nie je primerané alebo proporčné e, z pohľadu rozhodnutí niektorých krajín vo vzťahu k ich HDP. Ak sa pozriete, ako rozhodujú niektoré krajiny o niektorých prioritách, napríklad kvalita vody, oni dostanú istú mieru vygenerujú istú mieru bohatstva skôr ako príjmu nejaké opatrenia v niektorých oblastiach. Čiže v EÚ je vysoká miera dopytu, alebo nejaké dopyty, e, ktoré sú, povedzme, ja neviem, vznikajú v Nemecku, Švedsku a tak ďalej. A potom sú krajiny, ktoré sa chcú k tomu pridať, ale majú problém s tým financovaním. A ak chcete, aby e, prešli k tomu všetky členské štáty, tak je to nová priorita a nejakým spôsobom musíte kompenzovať. Ak ale dáte peniaze niekomu, aby spravil niečo, čo vy chcete, tak to väčšinou znamená kompenzáciu. Čiže takéto financovanie je z môjho pohľadu viac duchu kompenzácia alebo náhrady Takže e, pridaná hodnota mnohých výdajov sa zvýšila, len si to mnohí nevšimli. E, niektorí stále ešte sledujú tie chybové marže a tak ďalej, ale nevidia, ako sa to zmenilo. Spísanie národnej stratégie je 20 krát také ťažké, ako bolo pred 20 rokmi. ďalej toky finančných investícií, to je ďalšia vec, ktorá je požadovaná od rozpočtu. Tie investičné toky, ktoré generuje samotný rozpočet, závisia od toho, ako ich meriate, ale sú naozaj kompletné. Teraz, keď máte niečo ako je FC alebo nejaké iné finančné nástroje, ktoré mobilizujú financovanie pre investície, ktoré e, je viac ako je samotné kohezné financovanie, ešte plus naviac, potom poviete, dobre, je fajn pozrieť sa na tie eurá, ktoré tečú cez Brusel z vášho ministerstva. Vy platíte euro Bruselu a Brusel to potom používa niekde inde to euro ale to euro už nie je to isté, ako bolo pred 20 rokmi. E, nemobilizuje ďalšie verejné financie, mobilizuje niečo iné. A keď sa pozriete na tie množstva, na tie stovky miliárd eur, ktoré sú presúvané v celej tej rovnici, po celom tom priestore, tak vidíte, že to vôbec nesúvisí s nejakou rovnováhou e, a potom prichádzam k ďalšiemu e, bodu. E, mnohé z tých posilnených rozpočtových oblastí majú výrazný prospech aj z tých čistých prispievateľov, a to výrazným spôsobom. A to treba riešiť z pohľadu vlastných zdrojov, ale aj v rámci celej diskusie o rozpočtu, rozpočte. Nemôžeme jednoducho ignorovať túto časť rozpočtu, pretože tá e, záruka samotná je malá. Dobre, to je len 1 miliarda a kohezia je 50, ale ak mobilizujete 50 s tou jednou tak nemôžete jednoducho povedať, to sa nezapočítava. To, a tam, kam to ide, tak to potom na tom záleží. Ukážem vám niektoré veci, troška to treba odabstrahovať. Dávam tam prvé obdobie, treba si samozrejme uvedomiť, že tie krajiny, ktoré sú najlepšie pripravené, sú krajiny, ktoré už predtým používali tieto nástroje a nie sú zrovna e, najchudobnejšie a e, tým pádom môžete vidieť, že na začiatku tohto obdobia tí príjemcovia a tie množstva sa menia do nejakých konkrétnych oblastí EÚ. Niektoré z týchto oblastí sa sťažujú, že nemajú taký prospekt z rozpočtu EÚ. Teraz eh, je tu ten, ten, ten, ten predpoklad, to, čo sa chystá. Vidíte, že niektoré krajiny z tých zmluv, ktoré podpisujú, dostávajú značné množstvo prostriedkov, ktoré budú investované do niečoho produktívneho v rámci ich krajiny. To sú miliardy a miliardy, ktoré prechádzajú hore-dole a sme len na začiatku toho obdobia. E, financovanie malých a stredných podnikov takisto sa kumuluje v niektorých konkrétnych krajinách, ktoré majú relatívne problémy. Prečo? Pretože boli viac pripravené v tom čase zobrať tieto prostriedky a tak tomu aj došlo. A niektoré vravia, no, potrebujeme dostať rabat, potrebujeme nejaké korekcie, potrebujeme pomoc, to je problém. Teraz sú tu samozrejme aj tie RSFF e, prostriedky. Samozrejme v niektorých krajinách výskum, vývoj potrebuje viacej prostriedkov. Kde sú tie podniky, kde sú tie subjekty, e, tie celosvetové podniky, kde sú najviac zastúpené, kde sú najviac tí inovátori, e, sú akumulovaní v niektorých miestach a EÚ a FC správne podporuje, lebo musíme aj tu ten motor podporovať, ten motor Európy, ja to nekritizujem, ale nenechajte sa oklamať, nemôžete jednoducho ignorovať, že rozpočet EÚ podporuje tie miesta, alebo tie centra excelentnosti, vynimočnosti, to je skvelé, dobre, uznajme to, ale nehovorme o tom, že moje jedno euro z ministerstva e, má menšiu hodnotu ako niekoľko miliardová investícia, ktorú dostanem potom, pretože tá nie je verejná. Teraz e, financovanie výskumu 13 krajín dostáva asi 90 19% tých, tých peňazí, ktoré sú rozdeľované a tak, tak sa to deje, to sa dá zlepšiť. Financovanie z kohezného fondu bude smerovať do zlepšenia kapacity tých regiónov, využívať aj EFSI a tak ďalej. A takisto tu máme podporu. Európska investičná banka vytvára podporný systém, aby pomohla iným regiónom dobehnúť a využívať tento nástroj to znamená, že zajtra možno niekto iný bude mať ten prospech z toho. A netreba zabudnúť, že keď sa hospodárstvo naštartuje, tak najlepšie, najlepší návrat k investíciám je tam, kde sú najnižšie mzdy a kde je najviac tých potrieb. Nakoľko sme v krízi, tak tie chudobnejšie členské štáty nie sú tak atraktívne pre investorov, ale ako náhle dojde k obratu v ekonomike, tak niekedy tie chudobné členské štáty vám slúbia najväčší návratnosť investícií za iných podmienok. Neviem teda povedať, či za 4 roky FC nebude prospechom pre niekoho iného väčším. Čo to ale je, je mi ľúto, ale stovky miliard eur sa začnú presúvať cez súkromný sektor smerom do produktívnych investícií do iných krajín, ako je tá distribúcia tzv. net balances. Ak to nechápeme, a ja nehovorím teraz, že potrebujeme korekciu FC, my musíme prestať robiť tieto korekcie a pozre, post, post, prestať sa pozerať takýmto statickým spôsobom na rozpočet, lebo nevieme, kto bude mať z toho prospech o 5 rokov. Možno Polsko bude na vrcholu tejto ligy, tak povedať, pretože bude najviac pokročilé v niektorých administratívnych postupoch. Možno dnes troška zaostáva, zajtra môže byť vpredu čo to ale znamená? Kto má ten prospech z rozpočtu EÚ? Z pohľadu tých transferov, prevodov a tých verejných financií medzi e, ministerstvami, tak e, majú toho profit tí čistí príjemcovia. Pokiaľ ide o tie mobilizované prostriedky, a v tejto chvíli je tam isté, isté predpojatosť na strane, alebo voči tým, tým e, bohatším členským štátom, ale tam bude zaznamenaný istý, istá zmena, bude zaznamená. Takže každý môže z toho mať prospech ja už vidím, aká bude tá ďalšia diskusia o vlastných zdrojoch. Ide o ten net balances, o tie čisté bilancie. A tu na dochádza k také konkurencii s vernými prostriedkami takýchto, takýchto e, prostriedkov. A takto sa nedá pokračovať podľa mňa. A teraz posledný bod, posledná priesvitka. Najskôr treba novú dohodu zabezpečiť do budúcnosti, treba ju pripraviť, e, pretože ten prístup toho čistej, čistej bilancie nie je dobrý Musíme sa z toho presunúť. Potrebujeme troška taký slogan rozpočet pre Európu. A o tomto sme už diskutovali inokedy, toto nie je moja veta. A myslím, že vy, pán Artis, ste o tom raz hovorili už e, na nejakej schôdzi aj na verejnosti. Ľudia vnímajú európsky rozpočet ako bruselský rozpočet. A preto nástojím na tom, že tam musí byť tá európska pridaná hodnota. Musíme spraviť niečo na to, aby z toho stal lepší rozpočet pre Európy, Európu. A aj novinári by mali prestať hovoriť Brusel, mali povedať EÚ, sú tu inštitúcie, ale chuďatko mesto, Brusel. Rozpočet musí byť schopný reagovať na niektoré výzvy a to znamená, že neobetuje ten horizont 2020 a CEV. Už máme niektoré výzvy, ktoré sa mm, prejavujú a súčasný rozpočet ukazuje, že nedokáže zvládať takéto výzvy, čo je zlé pre imič EÚ, ale takisto e, to vzniká aj z dôvodu net balances a tých stropov, ceilings a tak ďalej. Ale rozpočet by mal byť schopný zareagovať, lebo to očakávajú občania. E, nedokáže sa to naplniť takáto požiadavka, a potom vinia parlament. Toto je naozaj problematické. Problém. Potrebujeme ďalej rozpočet, ktorý stanovuje priority keď sa pozriete na tie najväčšie problémy za posledné mesiace, tak vidíte, že v rámci posledného viacročného finančného rámca e, rozpočet pre vnútro a pre bezpečnosť, všetky tie veci, ktoré sa týkali napríklad ochrany hraníc a tak, tak to všetko išlo na úkor toho zachovania tých stropov a tak, týchto vecí alokovaných sum. A teraz za to splácame daň. Za to, že máme tu šengenský priestor bez nejakého rozpočtu na hranice. Máme oblasť EÚ, územie EÚ a nemali sme ale rozpočet, ktorý by na to reagoval. A teraz nejakým spôsobom sa to snažíme dať dokopy. Toto sa chystá tento rok aj ďalšie roky a preto prúžnosť, alebo niečo lepšie ako prúžnosť alebo flexibilita, e, možno bude treba sa pozrieť nad rámec, vystúpiť z tých pravidel existujúcich, aby ste to vyriešili ak chceme skutočné v úvodzovkách vlastné zdroje pre ďalší viacročný finančný námec možno budeme musieť zabojovať za reálnejšie nastavený európsky rozpočet. Toto je veta možno taká sloganová, ale tak by som to rád uzavrel. Takto sa ja pozerám na výdavkovú stránku a na tie veci, ktoré sa chystajú v nadchádzajúcich mesiacoch. Ďakujem. Applaudissements a aplaus, vysvetľuje a potvrdzuje uspokojenie výboru pre rozpočet po tom, čo si vás vypočul. Ďakujem za vaše povzbudenie, aby sme e, urobili taký rozpočet, ktorý pozerá do budúcnosti a ktorý bude v prospech celého, celej EÚ a aj nášho osudu a budúcnosti. A teraz má slovo pán Jacques Le Cacheux. Merci, monsieur le président. Ďakujem. Français, mais, mais... Budem hovoriť po francúzsky, ale prezentácia aj po anglicky. A takže všetci si užijú a prídu na svoje. Sústredím sa na niekoľko poučení z minulosti a na otázku zdrojov EU rozpočtu my a Jorge sme sa skoordinovali a rozdelili sme si úlohy. To, čo som chcel pripomenúť na úvod, od rána otázka priebežnej revízie. Revízia to je parlamentná interpretácia review po anglicky, tak to volá rada a revision to volá parlament decembri 2005, keď VFR pre obdobie 2007-2013 sa prijali radou, tak v záveroch rady sa už hovorilo o potrebe priebežnej revízie alebo revy. Aj uprostred minulých, e, minulého VFR a táto revízia sa ale v skutočnosti reálne neurobila, pred, to, že prišla tá kríza zo subprimes, e, ekonomická finančná kríza 2009 a tak ďalej. Keďže som bol implikovaný na, v príprave e, tejto revízie, tak musím povedať, že sme boli veľmi e, frustrovaní, pretože všetko to, čo sme urobili, tak vlastne k ničomu neslúžilo, ako povedala pani Toma. VFR 2014-2020 sa nepostavili veciam z očí v oči a nezmenili to, čo bolo potrebné. A už v predchádzajúcom VFR sme poukazovali na potrebu zmeny vlastných zdrojov a na to, že je potrebné sa venovať určitým výzvam. Podporujem tiež myšlienku, že táto priebežná revízia by mala mať dlhodobejšiu víziu do budúcnosti teda aj po roku 2020. OK, sama. OK. Ok. Euh, je voulais juste commencer par... Začnem, Jorge už povedal, otázka čistých príspevkov a pripomenúť rozdelenie týchto čistých príspevkov, hoci nemajú žiadny význam, tak eh, to sa veľmi už zmenilo od jedného VFR do druhého. Keď sa pozriete na rok 2006, tak tie čísla sú tu a 2007-2013 vidíte tu čísla. A čistí prispievateľia sú vždy, mm, alebo takmer vždy tí istí, ale čistí poberatelia nie sú vždy tí istí. A keď to vyjadríme v percentách HDP, tak vidíme, že to prerozdelenie nie je e, absolútne, alebo, ale zodpovedá určitému odôvedneniu z ekonomických dôvodov, napríklad e, oneskorenie v rozvoji, potreba prispôsobiť sa určitým národným politikám alebo spoločným cieľom EÚ. A tu máte to isté. A to je len prerozdelenie e, čistých príspevkov vo VFR aj v predchádzajúcom období 2000-2007 a 7-13 a veľa sa zmenilo pokiaľ ide o čistých poberateľov. Je fais partie de ceux qui pensent que cette, euh, cette mesure n'a pas... Takže eh, teraz sa sústreďuje aj veľká časť rozhodnutí práve na to a aj diskusí a sa pripomína, že aj keď sa pozeráme na tento ukazovateľ, ktorý nám ukazuje prerozdelenie, ktoré tiež nejaké absurdné, ako by sa nám na prvý e, pohľad mohlo zdať. Sú tam určité ciele, viacročné ciele, tak ako boli zadefinované. A teraz sa sústredím na úvahu financovania vlastných zdrojov európskeho rozpočtu. Ja si myslím, že je to súčasť významných e, vecí, a je to jeden z kľúč z toho, čo by sme mohli zmeniť, čo by sme mohli nazvať ako, ako spôsob, ako rokovať európsky rozpočet e, s perspektívou priebežnej revízie, ale aj s perspektívou budúceho VFR. Jeden zo záverov, ktorý môžeme vyvodiť, keď sa pozrieme na to, akým spôsobom boli VFR vyrokované v minulosti, tak e, to, že sa diskusia sústredila na čisté príspevky a to prinieslo určité e, rozhodnutia a toto sústredenie sa na čisté príspevky je čiastočne dôsledkom štruktúry financovania a spôsobu, ako boli vyrokované VFR štruktúra financovania, Jorge to už spomenul. Vidíme tu údaje z roku 2015. Takmer 90 financovania alebo zdrojov EÚ rozpočtu je z národných príspevkov, takmer výlučne z HDP, pretože DPH a iné e, príjmy e, sú nižšie GNI. Donc en fait, on a presque 90% euh, qui est sur Takže, ako som už povedala, je to 90% tých národných príspevkov e, z členských štátov a problém je, tento spôsob financovania spôsobuje tie nevýhody, ktoré už poznáme Sice na jednej strane je to jednoduchý spôsob a e, je to zjednodušenie metódy vychádzať e, z národných príspevkov, ale zároveň má to aj veľa nevýhod v oblasti rokovania o rozpočte. Úvaha o vlastných zdrojoch je rozhodujúca aj v súvislosti s priebežnou revíziou a s dlhodobejšími perspektívami. Inak povedané, ja úprimne si myslím, ak vyriešime túto otázku, ako financovať európsky rozpočet skutočnými vlastnými zdrojmi, tak to je spôsob, ako sa znovu venovať diskusii o európskom rozpočte a to nám umožní aj zmeniť Mm, pohľad na rozpočet, nielen o to, akým spôsobom ho financovať, ale aj ako ho využívať. To je to hlavné posolstvo. Aké reformy vlastných zdrojov môžu byť? Nemôžeme sa uspokojiť len s reformou financovania EU rozpočtu. Treba sa venovať aj štruktúre výdavkov európskej pridanej hodnote, DPH a tak ďalej. Ale kde by sme mali pristúpiť vo financovaní kde by sme sa teda naozaj sústredili na tú pridanú európsku hodnotu Takže e, to je otázka, ako pristupovať e, k týmto veciam, aj pak stability či iný prístup. By sme teda inak pristupovali k európskom rozpočtu aj z hľadiska účtovného. Ďalšia otázka. Aké nástroje Môžeme navrhnúť, aby sme financovali eurozpočet, aby sme mali skutočné vlastné zdroje. Môžeme začať tým, že ak nechceme zmeniť zmluvy, je tam problém e, rozpočtovej rovnováhy. Ak obstaneme v rámci VFR, vzhľadom na ťažkosti dlhodobo predvídať vývoj hospodárstva. Vrátim sa tiež k otázke periodicity VFR, ale vieme, že robiť pred, hospodárske predpovede na obdobie 7 rokov je, je úloha ktorú žiadny ekonóm podľa mňa nemôže seriózne urobiť a skúsenosti z posledných VFR nám potvrdzujú jasne tento fakt, pretože ekonomický rast je stále nižší, než to bolo predpokladané a keď sme v čase vtedy, keď sme plánovali VFR 2014-2020 a preto potrebujeme flexibilitu nielen vo výdavkoch, to už bolo povedané, ale potrebujeme aj flexibilitu v zdrojoch. A taký zdroj, ak chceme rovnovážny rozpočet, tak potrebujeme taký zdroj, ktorý umožní nejakým spôsobom vyrovnať zdroje a výdavky. HDP alebo niečo podobné a ešte doplnkový zdroj HDP zdroj, ktorý existuje v súčasnosti, by sa mohol zmeniť vo svojich parametroch, aby kompenzoval redistribučné dôsledky iných zdrojov, ktoré by to spôsobili, keby boli uvedené alebo aby sa využíval ako nástroj redistribúcie určitú škálu, ktorá by nebola rovnaká pre všetky členské štáty. Ale to nie je úplne nevyhnutné. Úvaha o nástrojoch. Nástroje financovania rozpočtu. Eventuálni kandidáti na budúce skutočné vlastné zdroje, pretože v súčasnosti všetky zdroje sa volajú vlastné, ale keď sa hovorím o skutočných vlastných zdrojoch, to sú zdroje, ktorých sa už e, veľa rokov dlho diskutovalo a sú návrhy aj od komisie, aj od parlamentu a tak ďalej a tak ďalej. Len stručne pripomeniem, akí sú tí kandidáti, ktorí sú podľa nás najkvalitnejší. Aký zoznam vlastných zdrojov by sme mohli zadefinovať pre európsky rozpočet? Európska daň korporácií alebo uhlíková daň alebo kombinácia viacerých uhlíkových daní. To by bola jedna časť. Zatiaľ je to prerozdeľované a vracané do e, národných rozpočtov a tieto by mohli byť príspevkom európskeho rozpočtu. Ale možno zložitejším spôsobom daň z finančných transakcií, ktorá by priniesla možno problémy variabilnej geometrie či prístupu, a tomu sa teraz nebudem detailnejšie venovať. Prečo by sme mali ísť jednou či druhou cestou? Nebudem rozoberať plusy a minusy každého z týchto návrhov, ale posolstvo je, že dôvody, prečo je potrebné uviesť takéto nové vlastné zdroje a nahradiť ich e, čiastočne tými existujúcimi e, zdrojmi. Poprvé preto, že treba zmeniť prístup a, a zamerať rozpravu a diskusiu tak v rade ako v komisii o VFR a o ročnom rozpočte. aby sa sústredili na európsku pridanú hodnotu skôr než na národné príspevky, tak ako to bolo doteraz. Maintenant, la deuxième raison, c'est aussi que évidemment... Druhý dôvod mení to inštitucionálnu rovnováhu medzi rôznymi inštitúciami, ktoré sú implikované v rozhodovacom procese o VFR a o rozpočte a dáva viacej váhy čisto komunitárnym, komunitárnym e, inštitúciám a menej národným. Aj to je argument, ktorý stojí za to, aby sme brali do úvahy. A tretí dôvod – alebo aspekt. To je otázka strednodobého či dlhodobého pohľadu, teda trvanie VFR. A tu by som dodal všetci vedia, že rozpočet, európsky rozpočet je vo VFR a funguje to asi 30 rokov a dnes táto otázka trvania programovania na 7 rokov sa zdá tiež ako niečo, čo by sa malo prediskutovať. Prvý dôvod je ten, ktorý som už spomenul, že sme absolútne neschopní seriózne a presne predvídať vývoj ekonomiky v takomto časovom horizonte a myslím, že tu nemusím zbytočne o tom dizertovať. Tento horizont je príliš dlhý. Všetci poznáte tento graf alebo podobné. Aby som to ilustroval, ukazujem to, čo sa stalo s tým, čo sa stalo s potenciálnym ekonomickým rastom eurozóny, ale to isté by mohlo platiť pre celú EÚ a len vám ukazujem rozsah revízie týchto odhadov počas predchádzajúcich rokov. To sú odhady Európskej komisie. V zelenom sú odhady z jesene 2007 a z toho aj vychádzali VFR 2007-2013 a červenou jar 2013 a z toho vychádzajú súčasné VFR. A keď sa na to pozriete, tak si môžete predstaviť tam tá e, fialová línia, ktorá je medzi tými dvomi zelenou a červenou. To sme urobili v mojom centre a tu len potvrdzuje, že tie predpovede majú samozrejme kolosálnu maržu neistoty, a to aj na to obdobie, práve na to obdobie 7 rokov a keď sa vychádza z takýchto predpovedí, tak je absolútne nerozumné sa zakladať na takýchto predpovediach. V predchádzajúcich rokoch sme museli, ako povedal Jorge, využiť nástroj flexibility, aby sme adaptovali rok čo rok VFR požiadavkám, ktoré sú krátkodobé ale skracovať e, programovanie VFR je rozumné, napríklad 5-ročné programovanie, ktoré zodpovedá aj dĺžke mandátu Európskeho parlamentu, komisie a tak ďalej? Pred alebo po voľbách, pýta sa pán predseda. No, mohlo by sa uvažovať napríklad, že predvolebná kampaň by sa robila na základe politického návrhu, ktorý by bol vyčíslený práve 5-ročným e, VFR a ktorý by sa príjmal na začiatku volebného obdobia novozvoleným parlamentom a to by bol aj finančný rámec pre novozvolenú Európsku komisiu. A to všetko by malo oveľa väčší zmysel aj z hľadiska demokratickej kontroly diskusie, ktorú by sme mohli viesť počas predvolebnej kampane k eurovoľbám, hlavne e, vlastne na základe tých čísel, ktorí by jednotlivej kandidáti mohli predkladať, takže vzhľadom na demokratické fungovanie EU inštitúcií by to bola veľká výhoda nezávisle od výhody oveľa väčšej flexibility. Tento bod je podľa mňa naozaj veľmi dôležitý dôležitý pre fungovanie, demokratické fungovanie EÚ a tiež pre realizmus e, rozpočtovej prevízie alebo programovania. Ďakujem vám, pán profesor, je to aj celkom revolučné to, čo navrhujete. Áno, hovorí pán profesor, pôvodne viacročné programovanie na úvod bolo trojročné, potom päťročné a zrazu z ničoho nič na 7 rokov. Dvaja rečníci hovoria naraz, nerozumieme im. Takže e, Otázka je, či pre občanov je európsky rozpočet zrozumiteľný a čitateľný pre občanov. Stále hovoria viacerí rečníci. A to je to, čo by sme mohli nazvať game changers a to by prinútilo skutočne si položiť otázku tej európskej pridanej hodnoty v politike. My zdieľame váš sen. Monsieur Dominique, euh... Pán Dominik, budete sa venovať platbám, lebo je to tiež súčasť tej priebežnej revízie. Ďakujem pekne, pán predseda. Je pre mňa veľkým potešením, že môžem sa tu mm, mm, objaviť opätovne. Vidím tu známe tváre. Aj, my, aj nás to teší, hovorí pán predseda. Samozrejme, budem hovoriť o platbách. Je to totiž najväčší problém samotného európskeho rozpočtu a musíme sa sústrediť na skutočných problémoch rozpočtu. Budem sa vyjadrovať maximálne kriticky. Našťastie teraz nezastupujem nejaké oficiálne postoje, len sa chcem podeliť o vlastné skúsenosti E, počas ktorých som e, viac ako 10 rokov sa zúčastňoval rokovania o rozpočtoch e, rôznej veľkosti. Viedrim sa, čo si myslím o tom, čo máme pred sebou, čo môžeme dosiahnuť a na ktoré skutočné problémy by sme sa mali sústrediť. Funguje nám to? Áno. Takže prvá otázka. Čo máme pred sebou? Posúdenie, analýzu alebo revíziu? správneho hľadiska, mala by to byť e, analýzou z pragmatického hľadiska. Keď si všímame e, budúce výzvy, malo by ísť o dôkladnú e, revíziu, avšak s prihľadnutím na politické obmedzenie zrejme sa nám nepodarí urobiť revíziu, o ktorej všetci snívame. Pravdepodobne budeme musieť zostať pri doľaďovaní vzhľadom na mimoriadne e, e, komplikovanú politickú situáciu. E, otázka trvania viacročného finančného rámca. Osobne ja uprednostňujem 7-ročné obdobie. Vzhľadom na to, nakoľko zložité sú rokovania medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a Európskym parlamentom, nerad by som to videl veľmi často Ďalej, čo je dôležité, 7 e, rokom vám poskytuje väčšiu predvydateľnosť výdavkov únie. A to je veľmi dôležité, ak e, uvažujeme e, o tom z hľadiska krajín, ktoré využívajú politiku súdržnosti. Musia totiž E, vytvoriť, musia totiž vytvoriť e, veľmi zložité štruktúry, aby dokázali absorbovať granty a ďalšie fondy venované jednotlivým regiónom. Ak to budeme meniť pomerne často a budú musieť e, sa adaptovať na nové podmienky, to znamená dodatočné záťaže a to je zbytočné. Toľko môj počiatočný návrh. Ďalej treba hovoriť o príjmoch, o výdavkoch a e, e, e skutočný problém to sú backlogy, čiže hromadenie neuhradených e, záväzkov, flexibilita a otázka RAL. Oh yes, revenues. First question. Takže najprv e, príjmy nové e, vlastné zdroje. E, s rovnakým stropom. Zmení to niečo? si to nejaký problém? Podľa môjho názoru vôbec nie. Nezáleží totiž na čom, či budete posielať e, každý cent e, e, hrubého národného príjmu e, prostredníctvom priamých prevodov, alebo či to budú robiť občania prostredníctvom daní, alebo na základe iných nástrojov. Problém spočíva v tom, že v rozpočte chýbajú prostriedky a po druhé, ako sa vníma európsky rozpočet členských štátov. Bohužiaľ, v minulosti politikom sa nepodarilo vysvetliť pridanú hodnotu e, financovania z Európy, prostredníctvom Európy. Namiesto toho, aby sa sústredili na všetky pozitíva, všetky pozitívne prvky, e, ktoré máme k dispozícii na základe toho, že Európska únia existuje už viac rokov, začínajú vyniť úniu z e, vnútorných problémov. To je najväčší problém. Občania totiž nechápu, prečo musia prispievať do európskeho e, rozpočtu, ako správne povedal kolega, vnímajú to ako rozpočet Bruselu a nie rozpočet únie pre 28 členských štátov a že vraj tento bruselský rozpočet sa distribuje na základe neznámeho e, e, kľúča v rôznym štátom a potom sa prostriedky stracajú. Takže nepodarilo sa nám to doteraz, ale mohli by sme sa pokúsiť zmeniť tento postoj, aby tón rokovaní, ďalších rokovaní o VFR sa zmenil, aby občania eh, chápali, prečo potrebujeme takéto prostriedky, pretože totiž určité výzvy sa dajú eh, prostredníctvom eh, európskeho rozpočtu financovať podstatne lepšie ako na základe vnútroštátneho a že tieto prostriedky sa vynakladajú účelne. Takže problém nových vlastných zdrojov to nevyrieši, pokiaľ nezmeníme e, zásadné prvky a vnímanie Európskej únie, ani postoj občanov. A to naozaj bude e, e, prípadný úspech totiž pri zmene vlastných zdrojov a ich štruktúry bude závisiť od toho, ako to vnímajú európske občania. A posledná záležitosť či e, nové skutočné vlastné zdroje vyriešia problém rabatov. Nie. Pokiaľ sa zachová e, súčasná ideológia rozpočtu, to sa nestane. Musíme sa vôbec vzdať takýchto diskusí a súhlasím s prvým rečníkom, e, Zakladá sa to totiž na nesprávnych údajoch, účtovných údajoch o transferoch z národného rozpočtu do Bruselu a späť z Bruselu do národného rozpočtu. Avšak tá druhá časť znamená, že e, e, národné rozpočty iba distribujú tieto prostriedky a my sa nedívame dole, kam všade e, idú tieto prostriedky, ktoré podniky E, e, e, majú faktory, na základe ktorých sa to uhradza. Častokrát to sú podniky z iných štátov, z Francúzska, z Talianska. To znamená, že Polsko dostáva určitý objem kohezných prostriedkov. Áno, to sa prevádza do Polska, aby sa to využilo v Európe. A nielen v Polsku, pretože podniky, ktoré budujú diálnice, nemusí byť polské, môžu byť e, iné. A kohezná politika umožnila napríklad španielským, e, mnohým španielským podnikom e, prežiť počas krízy. A my to však e, verejne o tom nehovoríme. Pozeráme sa na Polsko, ktoré prežilo krízu, ale okrem iného aj vďaka koheznej politiky, pretože nemuseli sme redukovať vlastné investície. Teraz e, e, by som bol veľmi kritický, aby sme rozbiehali novú e, rozsiahlu diskusiu o nových vlastných zdrojoch, pretože tým nevyriešime hlavný problém a síce nedostatok zdrojov. Vystáva otázka, čo ďalej. Začíname diskutovať o výdavkoch, ale musíme pritom prihľadať na naše potreby a hlavné problémy. Nie, musíme, nemusíme sa dívať na výšku výdavkov Totiž e, nech sa stane čokoľvek, budeme môcť vynaložiť iba 1% hrubého národného príjmu. E, hlavný problém je e, hromadenie úverov. Nám sa nedarí rozbehnúť hospodársky rast, ten je pomaly to znamená, že treba riešiť túto otázku. Ďalej, e, migrácia, bezpečnosť, energetika, klíma, sú tu viaceré dôležité problémy. A teraz e, nástroje. Môžeme diskutovať o nástrojoch, ale najprv musíme vedieť, čo všetko chceme dosiahnuť. E, e, netreba e, rozbehať e, e, diskusiu o skutočných finančných nástrojoch, ktoré sa dajú použiť ale je dôležité, aby sme vedeli, že dajú účinky, ktoré očakávame. A ďalej stropy, podmienenosť, e, to, ako funguje kohezná politika. Tento obrazok pravdepodobne viacerí dobre poznáte, je pomerne populárny, ale ukazuje totiž výsledky našich úmelých rokovaní o rozpočte počas e, uplynulých desetročí. Namiesto toho, aby sme riešili skutočné problémy, e, snažíme sa e, riešiť problém nízkych plateb. A mali by sme si zobrať ponaučenie z minulosti. E, tu jasne vidíme, čo sa stáva, keď umelo znižujeme platby na úroveň záväzkov. Napríklad rok 2015 veľmi dobre vieme, čo sa stalo, mali sme obrovskú medzeru vzhľadom na to, že komisie jednoducho nebola schopná splásať už existujúce účty, existujúce faktúry. Nehovoríme teraz o umelých výdavkoch, E, práca sa odviedla, e, to spôsobilo napätie, dodatočné napätie v rozpočtoch členských štátov, pretože vynaložili prostriedky, ale nemohli získať ich späť e, od komisie. Takže rok 2015 bol v skutku dramatický a boli sme nutení siahnuť po nástrojoch flexibility z nových finančných výhľadkov a je tu obdobný e, e, e, obrazok od komisárky Georgievej. Totiž nasledujúci rok budeme na hranici platobných stropov. Čiže v polovici obdobia sme vynaložili všetky prostriedky a už nemáme priestor na flexibilitu. Takže vôbec nemá zmysel diskutovať o prioritách, ak vieme, že akákoľvek priorita nemôže presahnuť 1%. To je mrhanie časom, energiou. Musíme riešiť podstatu problému. Chceme mať lepšiu Európu, chceme mať viac Európy a ak áno, potom musíme e, si uvedomiť, že treba aj e, e miniať viac prostriedkov e, E, to nebude nejaké dramatické zvýšenie z hľadiska podielu e, hrubého národného príjmu, nebude to až taká e, veľká záťaž pre jednotlivé štáty, ale umožní to nám naplniť naše cieľe, aby sme sa nezastavili v polovici potom, ako sme rozbehli proces a potom sa nám skončili peniaze a je koniec. Veľmi veľa sme hovorili o tom, ako e, vylepšiť e, stranu výdavkov a tu sa už pomerne veľa dosiahlo. Máme nové pravidla najmä v koheznej politike. E, teraz to lepšie reflektuje súčasnú hospodárskú situáciu v tej ktorej krajine a hospodárske výdavky máme lepšie kontrolné mechanizmy. Častokrát vidíme správy rôznych auditorov ktorých vyplýva, že e, zneužívanie e, prostriedkov e, existuje v koheznej politike alebo chyby pri absorpcii. Totiž v porovnaní s ostatnými politikami my máme v koheznej politike podstatne viac informácie E, e, e, existujú určité škrty v oblasti pri výskumu a vývoje. To neznamená, že v iných politikách výsledky sú lepšie. Proste o nich vieme podstatne menej než o koheznej politike. Tu sú viaceré prepojenia, nové pravidlá, ktoré komplikujú celú politiku, avšak zároveň riešia problémy nie je to tak, ako to bolo v 80. alebo 90. E, rokoch, keď krajiny e, dostávali miliardy eur a mohli ich vynaložiť na čokoľvek. Teraz sa to veľmi prísne kontroluje. E, finančné nástroje. To je veľmi zaujímavá diskusia, ktorá práve prebieha. Áno, treba mať rozmanité finančné nástroje Treba však e, mať na pamäte, že existujú aj isté obmedzenia. Potrebujeme totiž aj granty, aj úvery, prípadne ďalšie finančné nástroje. ktoré e, zavisia od e, schopnosti projektov vygenerovať príjmy. Komisia sa nemôže stať ďalším bankom. Už bez tak máme obrovskú Európsku banku a obrovský Európsky fond, ktorý poskytuje prostriedky a nástroje. A pokiaľ by to stačilo, e, potom o tom sa už hovorí už 10 ročia, ale hlavná premena alebo hlavný skok e, e, v oblasti hospodárskeho rastu alebo konvergencie spôsobili najmä e, granty a nie úvery EIB. Takže treba tu mať istú rovnováhu a ak sa venujem finančným nástrojom, ako sú úvere alebo niečo podobné, Potrebujeme preukázať, že aj títo nástroje dokážu vygenerovať e, zisky. Ale zároveň Európa potrebuje viacere investícií, ktoré aspoň e, zo začiatku nie sú schopné e, zabezpečiť takéto zisky. Častokrát potrebujeme dve, tri osobitné investície v tom, ktorom regióne, aby sme vytvorili dynamiku, že ktorá zaistí, že ďalšie finančné nástroje dokážu vygenerovať zisky. A e, e, miestne samozpravy, aby investovali, e, alebo regionálne samozpravy potrebujú na tento účel granty. Takže tu treba zachovať rovnováhu. Ďalší prvok sa týka flexibility. Zase, flexibilita je možná iba ak máme peniaze už sme videli na predchádzajúcom e, e, grafe, že flexibilita chýba, pretože už sme na úrovni stropu. Takže táto flexibilita zostáva iba v teórii. A to nás nutí e, k tomu, aby sme využívali satelitné nástroje mimo rozpočtu únie, to nepodporujem, ale to sú takéto riešenia ad hoc. Ale nie sú dobré, s tým súhlasím, ale je to výsledkom tohto e, známeho obmedzenia na úrovni 1%. Takže toto treba meniť. Namiesto toho, aby sme e, preukázali, čo všetko potrebujeme, my e, miniame prostriedky a snažíme sa to všetko vyfinancovať z veľmi malého vreca. Otázka backlogu, hromadenie neuhradených pohľadávok to je známy problém. Mali sme ho e, v minulosti. E, častokrát z toho e, vinia politiku súdržnosti. Ale problém spočíva v tom, že nemáme dostatok platobných zdrojov. Ak dokážem včas uhradzať faktúry, nebudú sa hromadiť neuhradené pohľadavky ročných 5-7 miliard by bolo a nie 20 e, alebo viac, ako tomu v skutočnosti bolo. Teraz e, sa začína nová fáza e, hromadenia neuhradených poledávok, i keď je to pod kontrolou, ale ak sa situácia nezmení, zase dosiahneme 25 až 30 miliard eur v budúcnosti Nebudem e, sa venovať týmto číslom e, podrobnejšie, len naznačím e, úroveň roku 2004. To je ďalší prejav európskeho rozpočtu. V roku 2015 budeme mať 215 miliard eur. A to spôsobuje obrovský nesúlad medzi E, e, platbami a záväzkami. Táto e, medzera je priveľká. Niekto potom dôvodí, že treba znižiť záväzky. Tým však nereagujeme na potreby Európskej únie. Ak budeme škrtať záväzky, to znamená, že už nedokážeme nič vyfinancovať. Budeme sa iba tváriť, že máme rozpočet Európskej únie a môžeme reagovať, ale v skutku to tak nebude. To znamená, že e, treba e, zvýšiť tej úroveň plateb, aby nevznikala táto medzera. aby sa nám nerasli e, neuhradené pohľadavky. Najnovší pokles bol spôsobený tým, že nie všetky nariadenia o koheznej politiky e, už e, e, fungovali. V tom čase sa nevytvárali záväzky, takže je to prirodzený pokles na začiatku na začiatku nového finančného výhľadu. Takže sme na správnej ceste, by sa to zase začalo zvyšovať a teraz ohľadom koheznej politiky, čo si myslíme o európskej pridanej hodnote v niektorých e, číslach, na základe niektorých čísel. E, už sme hovorili, že kohezná politika je dôležitá pre viaceré štáty a je to jeden z e, zásadných nástrojov na podporu financovania investícií. Tu zase vidíme transfery. Nebudem, pán predseda, venovať podrobnej diskusii o tom, v niektorých štátoch je to e, až 50 e, e, verejných investícií, v niektorých iných až 100 alebo takmer 100 Takže treba dôkladne sa zamyslieť, aké dôsledky bude mať zmena tejto politiky. Je možné diskutovať o európskej pridanej hodnoty, tvorbe základných prostriedkov na základe využívania E, e, koheznej politiky. Samozrejme, neexistuje dokonalá definícia, ale ak potrebujeme určité indikátory, využijeme to. Ďalej, e, vzťah medzi verejnými investíciami a koheznej politikou. Niekoľko čísel. 407 623 tisíc pracovných miest v Poľsku na základe koheznej politiky, 30 tisíc nových podnikov, takmer 260 eh, nových eh, eh, ekologických institúcií podnikajúcich v tejto oblasti a ďalšie veci, investície do ciestnej infraštruktúry, nákupy verejnými inštitúciami komunikačných prostriedkov, to preukazuje e, aj pridanú hodnotu, e, ktorá e, sa tvorí aj v iných štátoch. Totiž všetky títo statky sa vyrábajú nielen v Poľsku, v, v celej Európe a práve vďaka týmto kanálom kohezná politika ovplyvňuje celú Európu. Ako som povedal, e, e, neexistuje nová univerzálna definícia európskej pridanej hodnoty. Aj my v Poľsku sa snažíme to pochopiť napríklad e, v oblasti Vroclavu sme mali viacer investícií. Čo to znamená? Veľmi veľa mládeže prichádza z Talianska, Španielska, Portugalska. Najprv aby tam študovali a potom e, pracovali. E, čítame v novinách, e, vidíme to v televízii. Čiže propagácia tohto všetkého, prekazanie toho, že vytváranie pracovných príležitostí v iných štátoch rieši problém nezamestnanosti v iných krajinách. A ľudia potom si uvedomujú, čo všetko sme dosiahli a môže im napadnúť, prečo by sme nemohli skúsiť e, e, naštartovať nový život e, v novej krajine. Toľko e, e, to, čo som chcel povedať e, ohľadom e, víziev a opakujem, nemôžeme venovať veľa času diskusiam o zložitých e, riešeniach. Ak nebudeme e, e, e riešiť problém e, nízkej dispon- disponibility zdrojov e, európsky rozpočet nám neumožne dosiahnuť e, priveľa. Ďakujem pekne. Pour régler les problèmes des paiements, vous n'avez pas une solution par... Na vyriešenie problému s platbami nemáte nejaké špecifické riešenie? Aby sme vyriešili nezaplatené faktory. Máte nejaké odporúčania? No Neexistuje iné riešenie eh, mm, v otázke neuhradených eh, účtov. Treba ich platiť, ale problém spočíva v tom, že treba presvedčiť politikov, eh, európskych politikov. Keď ste boli komisár, tak ste prišli s pojmom dynamického riadenia týchto financí. To bol dobrý nápad. We can of course... Samozrejme, pokiaľ sa dohodneme na rozumnejšej úrovni e, e, platieb do európskeho rozpočtu môžeme rozbehnúť diskusiu o, o, o rozumnom riadení prostriedkov. Nechceme mať prostriedky zmrazené v jednotlivých e, okruhoch a že nesmeme sa ich dotknúť. A napríklad, keď ja som pôsobil e, v komisii, zúfalo sme hľadali 20 miliard, miliónov eur pre Sýriu a nevedeli sme to eh, nájsť a zároveň pol miliardy e, e, sme mali zmrazených v jednom z poľnohospodárských fondov. To znamená, že to nevedelo vplyvniť likviditu e, európskeho rozpočtu. Takáto situácia je nepriateľná a žiaden minister financí v členskom štáte únie sa nenachádza v takejto situácii. Ale tak to bolo v komisii. Takže predtým, ako rozbehneme e, vážne diskusie, treba zabezpečiť dostatok zdrojov. Lebo máme tu obmedzenia vo všetkých okruhoch. Teraz máme migračnú krízu aj ďalšie e, krízy. Kedy sme mali okruh 3 a 4, odkiaľ e, sa dali zobrať prostriedky, a Teraz je tu obrovský dopyt a nemáme možnosť e, využiť prostriedky. La rubrique 3, il a fallu ajouter 50% de crédit. Okruh 3 musel mať dodatočných 50% do stropu v roku 2016 a to umožnilo pánovi Fernandešovi, aby dostal potom cenu MEP Award. Award. Našťastie, že ste sa nevenovali poľnohospodárstve, pretože predseda výboru Agri je stále medzi nami. No dobre, ak súhlasíte, dáme slovo tieňovým spravodajcom a potom koordinátorom. Za EPP a SND tieňoví nie sú prítomní, ale však to ste vy. Áno, sa spravodajcovia. Pán Ashworth nie je tu. Pán Depre. Pán Kolmel na miesto pána e, eh, Švorca, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som sa chcel srdečne poďakovať za veľmi podrobné vysvetlenie, ktoré sú veľmi dobre vysvetľujúce a myslím si, že z pohľadu EKR by sme možno mali do, toho, do tej debaty vstúpiť e, tými konštatáciami pána Dominika, pretože tie ešte raz veľmi jasne poukázali na to, že je e, veľmi veľa technických možností, ako sa baviť o financovaní rôzneho, rôznych možných vecí. A včera sme o tom diskutovali, pokiaľ ide o FC, pokiaľ ide o projektové dlhopisy a všetko možné. Čo je však rozhodujúce, pre nás bohužiaľ matematika nebude na novo vynajdená. To znamená, keď chceme peniaze investovať alebo to nejakým spôsobom vynakladať, tak ich buď musíme mať, musíme mať v kase, alebo potom sa musíme zadlžiť. Zadlžovanie je zakázané, napriek tomu máme veľa nesplatených záväzkov, alebo teda faktúr, to je problém, dúfam, že to dostaneme pod kontrolu. Chcel by som ale každopádne pripomenúť to, že pri zostavovaní tohto ročného rozpočtu som poukázal na to, že buď e, sa nám podarí zabezpečiť skutočne viac príjmov, alebo potom e, budeme musieť e, znižiť tie záväzky, tu, tu, tu, tu, tie, tak, aby sme takýmto spôsobom nehromadili tie nesplatené faktúry. Tak toto nemôže byť. A tým sa dostávame k tej kľúčovej otázke. Viackrát zaznelo, že všetci chceme viac Európy a lepšie Európy a väčšinou to spájame, dávame tam znamienko rovná sa viac peňazí medzi lepšiu Európu a peniaze, viac peňazí. Ja neviem, či to skutočne znamená, je lepšia Európa, automaticky Európa, ktorá dáva viac prostriedkov, viac peňazí. Ja si viem predstaviť aj iné riešenia. A ešte rád by som pripomenul náš systém financovania. Financujeme to prostredníctvom príspevkov do veľkej miery cez členské štáty alebo od členských štátov a vydáme ten rozpočet EÚ a to je dobré. A je veľa oblastí, kde zaznamenávame skvelé výsledky, ale musíme mať jasno v tom, že keď členské štáty majú prispievať viac alebo platiť viac, buď potom budeme mať systém, kde v princípe členské štáty sa budú participovať v rámci tej parity na týchto veciach, aj na, na, na príjmoch, preto e, si musím si potom položiť otázku, prečo najskôr poukazujú členské štáty peniaze do EÚ, aby ich potom dostali naspäť, tak to zvyčajne neprebieha. To znamená, pri zvýšených príjmoch EÚ budú štáty, ktoré budú musieť platiť viac, ale nebudú dostávať naspäť viac. To znamená, e, keď sa to počiarkne, potrhne, tak e, viac budú platiť neto vyjadrené. Tu treba každopádne transparentne to nastaviť, čo chceme my sme povinní aj povedať, akej výške sa to má odohrávať, ako to má byť. A potom tu istotne vznikne otázka, čo chcú občania EÚ a čo chcú členské štáty skutočne financovať. Všetci vieme, že v tejto chvíli sa intenzívne diskutuje o otázke Brexitu, vystúpenia Spojeného kráľovstva. A to sú presne tie otázky, ktoré si musíme klásť. Môžeme samozrejme povedať jednotne, že chceme viac peňazí pre rozpočet EÚ, keď to ale má viesť k tomu, že členské štáty povedia, keď budeme musieť stále viac platiť, tak potom už nechceme byť ďalej členmi EÚ. To by nás malo aspoň doviesť k nejakým úvahám, k zamysleniu. Určite musia podľa mňa existovať nejaké iné možnosti, pretože tie otázky, tá otázka boli uvedené príklady, že napríklad cez rozpočet EÚ sa stávajú diálnice, to je fajn, v poriadku, ale ako môžu, akože členské štáty sami nepostavia tie diálnice, keď sa to financuje v rámci politiky súdržnosti, kohezné politiky, tak je to vyrovnanie, dorovnanie a takéto dorovnanie by sa malo diať e, v rámci rozpočtu EÚ, na to sme EÚ, preto máme tie spoločné hodnoty, ale ako som povedal, musíme zadefinovať, do akej výšky sú členské štáty pripravené takéto dorovnanie financovať, takéto vyrovnanie, lebo ináč e, tu to všetko len odsúvame, robíme z toho takú tak viac kolají a kde to odsúvame a to nebude sa páčiť občanom, bude popularita tým pádom klesať pre EU, to by sme sa mali na to pozrieť a mali by sme si aj tie rozpočtové priority na novo premyslieť a nie len volať po nových peniazoch, ale rozmýšľať, kde EÚ skutočne dokáže lepšie naplniť e, niektoré veci ako samotný štát potom e, to bude skvelé a to môže stať aj peniaze, ale naopak, tam, kde štát aj bez samotnej EÚ dokáže realizovať takéto plnenia alebo takéto veci robiť, tak potom by to nemalo byť financovanie EÚ, ale financovanie zo strany štátu. A nakoniec musíme si zvyknúť na to, že dosť peniazy nemáme, to sa ale týka presne všetkých národných rozpočtov. Ďakujem. Si, la parole maintenant à monsieur De... A teraz má slovo pán Dupré. Ďakujem, pán predseda. vo vystúpeniach boli dva dôležité body. Poprvé videli sme taký žiarivý obraz veľkého, širokého rozpočtového rámca a sú boli tam nové koncepty, ktoré by mali oživiť náš apetít. Hoci som nebol úplne uspokojený v tejto diagnóze, pokiaľ ide o to, čo to je tá európska pridaná hodnota a keď, čo to je konkrétne, nejaké 2-3 príklady, čo to je tá pridaná hodnota európskej, pridaná hodnota pre koho, čo to je Európa, to, čo môže byť pridanou hodnotou pre jednu krajinu, môže byť handicapom pre inú, takže po týchto čerstvých alebo občerstvujúcich perspektívach, tak potom dostávame úderom po hlave, keď si, vypočúvame, keď si vypočujeme pána Dominika a vzhľadom na výzvy, ktorým teda včelíme, tak ten, ten úder Kijakom naozaj vychádza eh, z tej eh, situácie, v ktorej sa nachádzame, pretože my teraz diskutujeme o revízii VFR ale Dominik je recidivista, hovorí pán predseda. On je recidivista v tejto oblasti. Ja nikoho neobvinujem, pán predseda, hovorí pán Depre, ale hovorím, anali- používam analytický termín. A ja si myslím, že my, žiaľ, v rámci revízie, revízie súčasných VFR e, musíme uvažovať o viacerých obmedzeniach, na ktoré nemáme vplyv. Poprvé, Chceme zmeniť štruktúralne prvky súčasného VFR a na to potrebujeme jednomyselnosť v rade. A nemyslím si, že v súčasnej situácii e, verejnej mienky a e, vlád v EÚ možnosť navýšiť stropy, že by niekto chcel veľmi ísť touto cestou. A hoci súhlasím s tými myšlienkami, ktoré tu boli povedané, zmeniť trvanie VFR. To, čo povedal pán Lukášu, je veľmi zaujímavé, 5-ročné obdobie, ale obávam sa žiaľ, že pre nás a pre to, čo my musíme urobiť eh, v rámci súčasných obmedzení, musíme eh, rozhodné vylepšenia eh, práve v tejto oblasti uviesť. A stále máme rovnaké problémy. Nebudeme mať dostatok prostriedkov. ale doteraz vo všetkých okruhoch sme sa ešte nedotkli stropov a navyše sú nástroje v súčasnom VFR, ktoré ale nemôžem ľahko mobilizovať. Môžeme síce s nimi pracovať, ale to, a to je práve jeden tých strukturálnych prvkov, e, ktorý by sme mohli použiť, aby sme odblokovali túto patovú situáciu obmedzení. Tiež si myslím, že členské štáty z iných dôvodov, ak by prispevali viacej teraz k financovaniu akcií EÚ, ako to vlastne ukazuje európsky rozpočet, pretože máme nové fondy, ktoré sú v marži a ktoré, o ktorých sa hovorí v rámci tých národných príspevkov, napríklad ten africký fond. To budeme tiež žiadať od členských štátov a ďalší iný fond a e, turecký fond pre Turecko a ďalšie nástroje z VFR. A za každým, keď ich používame, tak žiadame navýšenie príspevkov členských štátov. Ja by som bol rád, aby som nebol defetista, aby nechápali ako poraznického. Ja taký nie som, ale musíme pochopiť, v akej sme situácii. Musíme si zadefinovať priateľné e, ciele a pre revíziu VFR tiež, ale keď e, budeme vychádzať z veľkých e, myšlienok, e, pretože budeme znovu tej situácii, že budeme slúbovať hory doli, ale nakoniec skutek utek. Monsieur Pán Tarant nás opustil, aj pani Miriada. pán Žany. Sí, grazie Presidente, ringrazio i Ďakujem, pán predseda, ďakujem našim hostom, pán Zdany, za ich uvedenia, za slajdy, aj za veľmi zaujímavé myšlienky. Podľa mňa e, bez pochyby najzaujímavejšia prezentácia bola prezentácia pána Dominika. Dnes Máme v EÚ diskusie, ktoré štruktúrálnym spôsobom budú vplyvať na rozpočet EÚ. Hovorí sa aj o možnosti separovaného rozpočtu pre eurozónu, to je ale iná diskusia a o tom nebudeme teraz hovoriť. Ale máme zásadný problém. Občania očakávajú veľa od eurozpočtu ale súčasné zdroje sú obmedzené a aj informácie z parlamentov to potvrdzuje. My mnohé roky ako EÚ k nášmu rozpočtu sme urobili toľko slubov, vytvorili sme toľko očakávaní a dnes, ako poukazujú fakty, nemáme dostatok zdrojov, aby sme tieto očakávania splnili žiadať viacej zdrojov od členských štátov a financií je podľa mňa nemožné. Prečo? Lebo národné rozpočty sú pod veľkým tlakom a nie je priestor na navýšenie národných príspevkov do rozpočtu EÚ a ja si teda myslím, a hovorím to od začiatku môjho pôsobenia prispôsobiť sa je jediná možnosť eh, zrevidovať ciele a pochopiť, že s takýmto rozpočtom nemôžeme dosiahnuť všetko a sústrediť zdroje na dva alebo tri zásadné ciele, ktoré môžeme dosiahnuť eh, v EU rozpočte vďaka e, súčasným zdrojom. Dnes nie všetko to, čo financujeme, všetky rozpočtové riadky, všetky programy, ktoré financujeme z EU rozpočtu, môžu dosiahnuť e, aspoň priemerné ciele, ak budú stále financované z EU rozpočtu a nie skôr z rozpočtu členských štátov. Aj tu musíme popracovať e, v revízii VFR, pochopiť, kde môžeme priniesť tú pridanú hodnotu, prediskutovať o určitých projektoch v Európe a zadefinovať veľmi čestne a objektívne, kde by riadenie členských štátov e, prispelo viac k splneniu týchto cieľov. Ja si myslím, že FC je toho príkladom. Tak, ako je štrukturovaný, vychádzali sme z myšlienky vytvoriť e, veľký európsky fond, kde by prichádzali príspevky členských štátov alebo súkromných investorov, ktorí by to chceli urobiť, ale model nezafungoval, lebo infraštruktúralne ciele alebo investície e, sú viacej riadené na úrovni členských štátov a EFSI je skôr národná platforma a rozpočet členského štátu a interesovaný investor, ktorý chce investovať v tej ktorej krajine, budú investovať do infraštruktúr. Jedna hociaká vláda EÚ, napríklad talianska, nechce dať financie do EÚ na financovanie e, portugalských či španielských železníc Takže o tom by sme mali veľa pouvažovať. Samozrejme je tu aj diskusia o vlastných zdrojoch, ktorá by mohla priniesť navýšenie vstupov do EU rozpočtu, ale vieme veľmi dobre aj z našich stretnutí so senátorom Montim, že je to veľmi zložitá cesta. Došlo k zlyhaniu, pokiaľ ide o daňu z finančných transakcií, z uhlíkovej dane aj tá je pravdepodobne nezrealizovateľná, takže tu je naozaj veľa, veľa, veľa problémov a ťažkostí. To, čo hovorím, to je aj otázka, ktorú kladiem našim rečníkom. Či by skutočne nestálo za to v rámci revízie VFR vychádzať z predpokladu, že s rozpočtom EÚ nemôžeme urobiť všetko, nemôžeme vyriešiť všetky problémy a zadefinovať, ktoré rozpočtové riadky sa lepšie dajú použiť alebo ktoré ciele ľahšie dosiahneme na úrovni členských štátov a ktoré lepšie dosiahneme na úrovni EÚ a jednotlivé zdroje definovať a e, postúpiť na dva, tri základné rozhodujúce ciele. Záverom, nesúhlasím s prezentáciou z časti z predstaviteľu e, CEPS, kde hovorí na slade, že kto e, získava z EU rozpočtu a posol je, že všetci sú istým spôsobom na tom získavajú. Ja s tým nesúhlasím. Sú členské štáty, ktoré solidárnym spôsobom odstupujú od zdrojov, ktoré by mohli vyriešiť ich vnútorné problémy a postupujú ich, aby pomohli iným v iných situáciách, v ťažkostiach a Taliansko je jedna z tých krajín, ktorá viacera mm, zasiela, lebo jej príspevok je väčší, než dostáva. Niekedy si kladieme otázku, či má význam v niektorých projektoch vytvoriť celý tento komplikovaný tok financií, teda zasielať financie do rozpočtu EÚ a potom to sa zasiela do členských štátov a s komplikáciami aj z hľadiska celého manažmentu, pretože sa navyšuje byrokracia a je zložitejšie tieto financie potom aj využiť a ťažšie sa aj dosahujú ciele. A toto je moje posolstvo aj pre kolegov. Ja dúfam, že by sme mohli aj so spravodajcami pracovať na týchto základoch. Samozrejme, nemôžeme vyriešiť všetky problémy EU rozpočtu, ale mali by sme sa snažiť urobiť možno menej, ale lepšie alebo dobre, pretože v súčasnosti naši občania vidia EU rozpočet ako mrhanie peňazí. A ak by sme my boli schopní preukázať, že s málom dosiahneme e, dobre a veľa, tak budeme mať viacej dôvery a možno aj viacej zdrojov, ale preukázať, že ich využívame koherentne, optimálne porovnaní s tým, čo môžu robiť členské štáty. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pán Zoltek. Alors on va passer au coordinateur. Takže koordinátori. Pán Fernández. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Ak si položíme otázku občanov EÚ, Keby sme ich sa spýtali, koľko je podľa nich rozpočet EÚ, pokiaľ ide v pomere HDP v percentách, aké je podľa vás percento, podľa ktorého oni budú odpovedať, čo, aké číslo by povedali. Už som to viackrát vyskúšal a nikto si nepredstavuje, že rozpočet EÚ, naozaj nikto, je len 1% HDP. Čo to znamená? To znamená, že my tu hovoríme, že občania hovoria, že rozpočet je príliš vysoký. A naozaj v skutočnosti si aj myslia, že rozpočet je oveľa vyšší, než v skutočnosti je. Občania si myslia, že prispievajú oveľa viacej, než je fakt, než je pravda. Vôbec nemajú predstavu že máme rozpočet pre 28 členských štátov, ktorý predstavuje len 1% HDP. Na základe skúseností, ktoré máme, tak ja si myslím, že môžeme začať túto diskusiu týmto faktom. Bon, on peut pas augmenter parce que les citoyens ne veulent pas. Le... A teraz občania, že si myslia, že máme rozpočet, ktorý je vyšší, ale v skutočnosti je to niečo úplne iné a to je ten problém občania nie sú ochotní e, ísť cestou vlastných zdrojov. No dobre, keď by sme povedali občanom, budeme robiť vlastné zdroje napríklad pre zamestnanosť mladých, myslíte, že by neboli ochotní ísť touto cestou? Alebo vlastný zdroj pre otázky bezpečnosti EÚ. Myslíte, že by neboli ochotní? to sú vlastné zdroje, ktoré odpovedajú na skutočné záujmy občanov, hlavne v oblasti zamestnanosti. Otázka revízie. Budeme pokračovať v tejto stratégii? Pretože sme povedali, že máme stratégiu, síce stratégia 2020 a ja na to naozaj poukazujem a nástojím na tom, pretože sme slúbili určité ciele a tieto ciele súvisia tiež s národnými aktivitami, ale potom máme aj problém v Európe. A síce to, čo je národné, to je dobré. To, čo je európske, tak to je zlé. A vinní sú vždy v Bruseli. A preto aj v tejto stratégii musíme vidieť, aká je zodpovednosť každého členského štátu pre každý konkrétny cieľ. Samozrejme, urobili sme aj iné pokrytecké veci, napríklad povedali sme, vieme, aké sú tie ciele. A potom sme povedali, 1% to je rozpočet EU na to celé. Samozrejme, potom ciele nedosiahneme a potom povieme, zodpovedná je za to stratégia 2020, lebo bola zlá. A ako chceme takýmto spôsobom mať rozpočet, ktorý pôjde v zhode s, tými, ktoré chceme dosiahnuť. A tiež otázka vlastných zdrojov závisí od spôsobu, ako riadíme a manažujeme tieto vlastné zdroje. Nemecko a Francúzsko v rozpočte 28 členských štátov zodpoved alebo prispieval 38% do rozpočtu a to im dáva ale veľkú moc, veľké kompetencie. Ak by som bol ja, ktorý by som pozýval na večeru, tak ja by som aspoň minimálne vybral reštauráciu. Samozrejme. A možno nielen reštauráciu, ak ja platím. Ak pozývam, tak a platí. A to tiež závisí od spôsobu, ako potom tieto príjmy, ako s nimi nakladáme. Otázka pridanej hodnoty. Tu je niečo, čo ma skutočne začína prekvapovať. Áno, samozrejme. Poprosím vás, aby ste nám skutočne zadefinovali, čo to je. A na úvod som vlastne mal poďakovať za vaše vynikajúce tri príspevky, ktoré sa navzájom doplňali. Ako vy definujete európsku pridanú hodnotu? Takže ak je európska, to by nemalo platiť len pre jednu krajinu, ale to, čo je dobré v jednej krajine, malo by byť dobré aj pre ostatné, myslím si. Alebo to závisí tak nám dajte ten príklad tej európskej pridanej hodnoty. Ale myslím, že my začíname s definíciami na základe skôr negatívnych formulácií. Ako môžem presvedčiť ľudí takýmto spôsobom? Poviem im, ak vystúpim z EÚ, tak to bude stať toľko a toľko ak prestaneme so Schengenom, náklady to budú, budeme takéto XY, neviem koľko miliard. My sa snažíme preukazovať európsku pridanú hodnotu na základe negatívnych afirmácií a e, na základe nákladov neúnie. Aj to je možno e, spôsob, ako to dosiahnuť a čo je veľmi zaujímavé s veľmi malým rozpočtom, ktorým nie sme schopní odpovedať na otázky EÚ a ciele, riešenie s týmto rozpočtom robíme jednu vec. Máme viacej nacionalizmu, viacej ľudí chce odísť z EÚ, ale riešenie v hlave mnohých je, že ešte viacej musíme znížiť rozpočet EÚ. No a čo to prinesie? tak nebudeme už potom schopní splniť absolútne nič. A to je tu, kde je aj otázka uchovania toho 1% HDP. To je tiež dobrá otázka, ale už tu bolo povedané, že rár môj priateľ, to povedal, rozpočet začína byť viacej ako 1%, ale ak si aj občania myslia, že je to viacej ako 1%, v hlave niektorých krajín je len hlavný cieľ len to 1%. A aby sa toto 1% rešpektovalo, sa používajú nástroje, ktoré sú mimo rozpočtu a mimo toho 1%. na základe práce našich vynikajúcich spravodajcov a na základe ich e, vystúpení, tak e, budeme sa snažiť urobiť revíziu. Je jasné, že nemáme takú flexibilitu, ktorú by sme potrebovali. A myslím, že by sme ju mali mať, pretože niektoré veci tu jednoducho nie sú logické. Pre mňa predsa nie je logické, že príjmy z pokút sa vracajú do rozpočtov členských štátov. Tento rok to bolo minulý rok 2,3 miliardy eur. Príjmy z pokút to sú príjmy rozpočtu EÚ a potom sa vracajú do vreca členských štátov. Pre mňa by bolo logickejšie, Keby tieto príjmy išli ďalej do rozpočtu a ostali v rozpočte EÚ a, a mohli by ísť dodatkovo na, do budúceho roka. A bolo by logickejšie, keby to bolo v rámci tej flexibility. Aj ten nadbytok, no možno to už by bolo príliš, ale minimálne aspoň tie pokuty. ospravedlňujem sa a že som hovoril o dosť dlhšie, než som mohol. Comment vont les amandiers au Portugal <laughs> Madame Gardia Zabal. Pani Gardia Sabal. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď sa venujeme takejto diskusii, keď hovoríme o revízii VFR a analýzujeme situáciu, v ktorej sa nachádza celá Európa, nielen z rozpočtového hľadiska a nevieme, či sa máme tváriť odušovnenie a znovu bojovať za všetko, za čo je potrebné bojovať, alebo radšej urobiť krok vzad a pristúpiť k tomu pragmatickejšie, ako povedal pán Depre, aby sme sa zbytočne nefrustrovali vopred. V tejto situácii, keď sme v Európe v paradoxnej situácii a síce odkedy E, začal o európsky projekt. Nikdy EÚ nebola, nebola taká potreba, aby EÚ bola taká, aby bola silná a aby mala rozpočet, ktorý bude schopný odpovedať na výzvy, ktorým čelíme teraz. A myslím, že nikdy v histórii EÚ kritiky na EÚ neboli toľké a v niektorých prípadoch aj také odôvodnené. A my, ktorí skutočne obhajujeme EÚ, mám taký e, pocit, že skutočne prehrávame, že nám dávajú góly eurofoby nechcú vôbec žiadnu EÚ, ni silnú, ni slabú, majú jasný cieľ a využijú akýkoľvek, akýkoľvek dôvod a zakopnutie, aby obhajili svoje postoje. A ak veríme v túto Európu, a zdá sa, že sme stále na tej polceste, hovoril to aj pán Dominik veľmi správnym príkladom, sme stále na pol ceste a stojí nás to čím ďalej, tým viacej. A v rozpočte sa to vidí veľmi jasne. Je také jasné, že potrebujeme skutočnú revíziu VFR a zároveň je tak jasné, že členské štáty k tomu nechcú priložiť ruky, tak naozaj neviem, ako k tomu máme pristupovať dva posledné roky, 2014-2015, ako povedali predrečníci. Znovu aj ja som mala začať a poďakovať našim hosťom, kým vystúpenia poukázali veľmi správne na tie bolestivé miesta. Využili sme celú flexibilitu, sme v maximálnom využívaní, využití všetkých e, o, kategórií a kurhov ale nie sme schopní kvantifikovať e, polnohospodárskú mliečnú krízu a dopad ruských e, produktov, embargo a tak ďalej. Takže tomu by som, ja by som veľmi s tými financiami v, tejto, v tomto okruhu 2 ani veľmi nerátala. Pre investičný plán, plán sme museli odobrať investície pre isté projekty v štrukturálnych fondoch. E, cieľ je stále širší, pretože tam chceme vobchať aj utečencov, aj e, nezamestnanosť mladých, ale s rovnakými financiami máme stále väčší problém, no a pokiaľ ako, sa okruh, ako sa v akej situácii okruh 3 alebo 4 jednoducho nie sú schopné splniť rozvojové ciele. V tom svete, v ktorom žijeme, za najvyšším počtom utečencov v histórii je jasné, že ja nechápem, že členské štáty si neuvedomujú, že táto revízia je potrebná a zároveň je jasné, že členské štáty skutočnú revíziu robiť nechcú. A musíme si to tu otvorene povedať. Nebudeme môcť vyriešiť veci, čo máme na stole a otvorené, ak nebudeme mať viacej financie. A ja viem, že mnohí o tom nechcú ani počuť. Pán Kormel povedal, že lepšia Európa znamená viacej peňazí. Nie len ale ja si myslím, že aby sme lepšie fungovali, potrebujeme aj viacej financí. Samozrejme je potrebné urobiť aj iné veci, ale s menším rozpočtom sa rozhodne neposunieme vpred k lepšej Európe. A čo no zdieľam s pánom Dominikom, vo všeobecnosti podporujem takmer všetko k vlastným zdrojom. Je jasné, že nájsť vlastné zdroje nevyrieši všetky naše problémy, nevyrieši stanovisko rady v rokovaniach, ale myslím, že nám to môže určite pomôcť. Poprvé, jedna z myšlienok za skutočnými vlastnými zdrojmi je snažiť sa zmeniť mentalitu členských štátov, ktoré rokujú o VFR, o tom, koľko dostávajú a koľko dávajú do rozpočtu, pretože ak budú skutočné vlastné zdroje, Takže, lebo ak by boli tieto vlastné zdroje, tak by dávali menšie príspevky. Samozrejme, takto by sme nemali pristupovať k rozpočtu. Je to veľmi krátkozraké a nereálne. A vo vašich vystúpeniach jedna z častí, ktorá sa, e, najviac ste sa venovali obhajobe eurozpočtu a tomu, ako nejakým spôsobom demitifikovať tie falošné mýty, ktoré existujú, že rozpočet, ktorý bol, nie je ani rozpočet z roku 2000, ani z 90. roku veľmi sa zmenil, ale žiaľ. Vy ste sa o to snažili, ale videli ste vystúpením niektorých, že nie všetci to vidia rovnako. Keď ste obhajovali ten eurozpočet, tak ja som si myslela, nám to tu nemusíte rozprávať, chodte do rady a povedzte to tým v Európskej rade na čo je dobrý rozpočet, ale potom som pochopila, že takéto vystúpenia sú potrebné aj na pôde parlamentu. Ale mm, myslím a opakujem, mali by ste ísť aj do rady a predložiť im tie čísla, štatistiky, aby videli, že aká je rozpočtová realita a že nemá nič spoločné s ich krátkozrakým postojom, koľko dávam do rozpočtu a koľko z neho dostávam. Podľa mňa bolo veľmi zaujímavé komentár pána e, Dominika o finančných nástrojoch. V poslednej dobe čím ďalej, tým viacej počujem žiadosti, aby sa eurozpočet zmenil na finančné nástroje a na nástroje fiskálneho inžinierstva. Ja s tým nesúhlasím, pretože finančné nástroje sú pre určité projekty a aktivity a isté politiky môžu byť financované len subvenciami. Takže to je rozumný bod a posledný komentár platby. Je pravda, že teraz sme v takej tichej situácii, pokiaľ ide o platby, pretože už nie je ten tlak, ako tu bol posledné roky, ale sme si vedomi toho, že znovu ten problém príde a bude obrovský tlak na platby, pretože sa kumulujú všetky na koniec mandátu a jediný spôsob je, ako to vyriešiť. A ja súhlasím, no jednoducho zaplatiť pretože ak sa k niečomu zaviažeme a chceme realizovať a vykonávame rozpočet, tak potom musíme aj platiť, pretože inak vytvoríme falošný rozpočet a to sa stane vždy, keď z strednodobého a dlhodobého hľadiska budú viazané prostriedky vždy vyššie ako platby. A to súvisí so starou víziou rozpočtu minulosti. Pro, problémy s platbami neboli prečo, pretože členské štáty neboli dostatočne pripravené na realizáciu a vykonanie všetkých eh, programov vždy bol nejaký rozdiel medzi viazanými prostriedkami a platbami. Nikdy rozpočet nebol vykonaný na 100%, takže nebolo potrebné 100% vyplatiť. Ale teraz sme na výške 100% eh, vykonania rozpočtu a teda musíme 100% platiť a zdá sa, ako keby si to členské štáty nevšimli keď robíme VFR, kde je 20 alebo 30 miliard rozdielu medzi viazanými prostriedkami a platbami, tak samozrejme nikdy tento problém nevyriešime. A to je posolstvo, ktoré by členské štáty mali pochopiť. My rozpočet neaplikujeme a nevykonávame tak, ako pred 10 alebo 15 rokmi členské štáty sa poučili a vykonávajú rozpočet na 100%. A z toho musíme vyvodiť dôsledky. Ďakujem. Ďakujem, Ajder. A teraz má slovo pán Plenkovič. Merci beaucoup, le président. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne e, spravodajcom aj všetkým expertom, ktorých sme si dnes ráno vypočuli. E, prednesli tu veľmi zaujímavé poznámky. E, potreba prehodnotiť VFR sa musí e, prijať v prípade, že stropy e, nie sú postačujúce a vzhľadom na existujúce záväzky e, Európskej únie voči tretím štátom je tu značné e, nebezpečenstvo, že e, takéto predpoklady sa môžu naplniť a najmä vo vzťahu k utečenskej kríze. E, podľa mňa e, treba e, zvážiť možnosť prehodnotiť stropy najmä v tých okruhoch rozpočtu, ktoré sa nedajú úplne e, vyčerpať, pretože už teraz sú ohrozené vďaka nadmiernemu využívaniu prostriedkov. Pokiaľ by došlo k ďalšej humanitárnej alebo bezpečnostnej kríze, mohli by sme to e, potom e, financovať iba prostredníctvom e, mimoriadných kapitol, pretože okruhy 3 a 4 by už boli vyčerpané aj v snahe riadiť utečeneckú krízu. Čo sa týka nedostatok dôvery v európske inštitúcie na strane členských štátov, to by mohla vážne ohroziť základné princípy Európskej únie pri prihodnocovaní viacročného finančného rámca treba e, e, zdôrazniť, že netreba meniť e, národné baričky, To sa týka koheznú politiku, vidiecký rozvoj, fond pre rozvoj rybolovu, E, samozrejme s výnimkou e, nejakých technických úprav. Taktiež e, vítam orientáciu rozpočtu na výsledky zdôrazňovania európskej pridanej hodnoty, ale v každom prípade súdržnosť predstavuje pridanú hodnotu pre celú Európsku úniu. Netreba ju vnímať izolovanie to znamená, že fondy e, pre viaceré európske programy sa e, výraznejšie využívajú na začiatku obdobia a e, už teraz je jasné, že tieto prostriedky v roku 2016, pardon, tieto programy v roku 2016 už nebudú mať dostatok prostriedkov, najmä to sa týka iniciatívy pre zamestnanosť mládeže, E, na základe e, výzvy parlamentu sa i hneď e, využil celý objem prostriedkov vzhľadom na závažné problémy v niektorých členských štátoch. Je to sobitne dôležité pre našu krajinu, pre Chorvátsko, ktorá na nešťastie spolu s niektorými ďalšími členskými štátmi sa ocitla v nevyhodnenej situácii E, z hľadiska nezamestnanosti a preto treba hľadať adekvátne riešenie, ktoré umožnia naďalej financovať túto iniciatívu pre mládež, pretože e, situácia v druhej polovici obdobia viacročného finančného rámca nebude o nič e, lepšie vzhľadom na existujúce situácie so záväzkami aj článok 14 E, e, nariadenia o viacročnom finančnom rámci e, umožňuje využitie takýchto prostriedkov, ktoré sa predtým použili na strategické účely. To isté platí pre nariadenia o Európskom sociálnom fonde. Pokiaľ ide o zákaz platieb, táto situácia nevyzerá v súčasnosti až tak zle, ale treba zohľadňovať aj skutočné možnosti neuhradených pohľadkov e, v okruhu 1b e, kohezné štrukturálne fondy. E, to sa preniesie do druhej polovici VFR, kde sa očakáva skutočná realizácia kohezného programu. Počas rovnakého obdobia sa preniesie aj marža na mimoriadne situácie to e, e, zhorší e, celkovú situáciu a z toho vznikne skôr technický ako politický problém. To znamená, že treba podporiť reformu príjmovej stránky rozpočtu a treba uvažovať o alternatívnych možnostiach naplnenia rozpočtu a spoliehať sa na skupinu Montre. Monsieur Manka. Manka. Ďakujem, pán predseda. Ja sa tiež chcem poďakovať e, všetkým trom, e, ktorí zaprezentovali veľmi zaujímavé e, informácie a dovolte, aby som sa k niektorým z nich vyjadril. Vieme dobre, že Európsky fond pre strategické investície, ktorý sme vytvorili a ktorý má zmysel, ak chceme naštartovať Európu, tak musíme viac investovať, to je samozrejme vec, to znamená, musíme nakopiť všetky pozitívne faktory, jedným z nich je aj EFSI, aby sme naštartovali Európu. Vieme dobre, že čo nám spôsobilo FC, FC nám ukrátilo financie z ďalších dôležitých zložiek európskeho rozpočtu, napríklad Horizon. A to je jedna stránka. A druhá stránka je, ukrátili sme tieto financie, ale FC nefinancuje len projekty, ktoré sú rizikové, lebo my sme použili naše financie, aby sme kryli určité rizika. Ale ak existujú projekty, napríklad zateplenie 40 tisíc bytov a domov, kde financujeme polovicu z EPSI a polovicu zo súkromných zdrojov, tak takéto projekty moja vláda realizuje bez EPSI. A nie sú to vôbec žiadne riziká tieto projekty, ak zateplíme nejaké budovy. Aké je to riziko? Tam nepotrebujeme znášať rizika. Čiže ak sme zobrali financie e, z horizontu pre EFSI a financujeme projekty, ktoré by sa realizovali aj iným spôsobom, tak to potom nie je dobrý manažment. Preto je naozaj potrebné, aby komisia posúdila všetky svoje projekty a tie, ktoré je možné financovať iným spôsobom, ako, ako pomocou EFSI, tak ich zrealizujeme iným spôsobom a ušetríme si financie na dôležité iné projekty. Ďalší problém je, že e, členské štáty neplatili svoje záväzky do európskeho rozpočtu a tým pádom sme v roku 2014, na konci roku 2014 mali 24,7 miliard záväzkov nezaplatených faktúr. Vieme dobre, že keď podnikateľ nedostane zaplatené finančné prostriedky, tak to prenáša ďalej na, na zamestnanosť, na ďalšie neplatenie a vznikajú ďalšie reťazové reakcie. Čiže problém neplatenia je obrovský a ja si myslím, že nás znova môže čakať toto neplatenie aj v tomto, e, v tomto finančnom období. Keď sa začne viacej masívne implementovať, tak určite k tomu môže dôjsť niekedy možno v roku 2017-18. A tomuto, ako tomuto zabrániť? Tomuto môžeme zabrániť tak, že si štáty budú plniť svoje povinnosti, to je jedna vec. Druhá vec je, že keď zostanú nevyčerpané financie z rozpočtu Európskej únie, tak sa on nebudú byť tí čistí prispievateľia. Videli sme, keď nás vyšli peniaze z nezaplatených cieľ a z ďalších, tak okamžite tie peniaze tie štáty chceli zobrať naspäť do svojich vlastných rozpočtov a vôbec ich nezaujímalo, že neplatí európsky rozpočet na čas svoje faktúry. Čiže toto sú veci, ktorými sa musíme vyhnúť. A to tomu pomôže iba nový spôsob financovania príjmovej časti európskeho rozpočtu, to sú napríklad vlastné, vlastné zdroje. Ďalšia oblasť je, a rokovali sme o tom aj keď sme mali zmierovacie konanie o rozpočte, je to financovanie e, aktivít pre podporu zamestnanosti mladých ľudí. V mojej krajine tento projekt pomohol zamestnať obrovské množstvo mladých ľudí, a keď tento projekt skončil, tak až 86% z týchto ľudí zostalo v zamestnaní. To znamená, je to vysoká efektívnosť. A my sme povedali, že nechceme v roku 2000, povedala to aj rada, aj komisia, že v roku 2016 si dajme pauzu so záväzkami do tohto projektu a poďme ho vyhodnocovať. Pritom ministri práce sú schopní poskytnúť okamžite efektívnosť E, tohto projektu a my sme v takýchto projektoch mali pokračovať okamžite, aj v záväzkoch pre rok 2016, keď ten projekt zamestná takýto obrovský počet mladých ľudí. Moja krajina pomocou tohto projektu znížila nezamestnanosť mladých ľudí až o jednu tretinu v priebehu dvoch rokov, čo, je, čo sú naozaj obrovské čísla. Preto je potrebné naozaj, aby sme, aby sme takýmto veci, aby sme takéto veci riešili. Ďalší problém je boj proti daňovým únikom a podvodom. E, vieme dobre, keď, keď sme sa pýtali premiérov fínskeho a ďalších premiérov, že napríklad prečo nesúhlasia s daňou z finančných transakcií, tak povedali, že áno, ja by som súhlasil, ak bude súhlasiť ten na ten premiér, ďalší premiér. Ale nepovedal, prečo by nesúhlasil on. Čiže, čiže naozaj takéto projekty musíme dotiahnuť do konca a musíme dotiahnuť dokonca hlavne projekt e, vlastných zdrojov. Keď vieme, že Parížská konferencia potrebuje svoje nástroje, aby sme mohli implementovať to, že znížme emisie skleníkových plynov. Ako tie nástroje nájdeme? Jeden z týchto nástrojov môže byť aj to, že zdaníme, zdaníme výrobky z tretích krajín podľa toho na hraniciach Európskej únie, podľa toho, ako sa podielali na tvorbe emisí skleníkových plynov. Ak toto urobíme, tak na jednej strane pomôžeme našim vlastným podnikom v Európskej únii, aby boli konkurencieschopné, aby ich netláčala nečistá výroba z tretich krajín. A na druhej strane donútime, budeme mať nástroj pre Parísku konferenciu, ktorý nám pomôže riešiť to, že tie krajiny sa budú snažiť znižovať emisie svojich skleníkových plynov, aby ich výrobky boli vlastnejšie na našom trhu. Čiže bude to mať dvojaký charakter. Čiže všetky tieto veci dajme dokopy. Ja viem, že Európsky parlament v tomto nebude robiť nejakým spôsobom problémy, ale obávam sa toho, že rada bude mať znova problémy aj so systémom vlastných zdrojov, ktorý prinesie vysoká skupina. Prečo? Preto e, bude dobre, ak budeme, samozrejme verím tomu, že vysoká skupina pre vlastné zdroje prinesie, prinesie e, svoje závery a verím tomu, že sa nám podarí s eh, radou vyrokovať eh, dobrý projekt, lebo naozaj rozpočet Európskej únie je veľmi zahmlený a je nečitateľný pre obyvateľov Európskej únie. Vôbec netušia, čo tam je. A keby sme to urobili transparentným spôsobom a to je systémom vlastných zdrojov, tak by nám to určite pomohlo. Ďakujem. Merci. Sú encore deux inscrits. Dva, dve žiadosti o slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja som bohužiaľ sledoval čas tých prednášok len z mojej kancelárie, pretože som mal nejaké iné povinnosti, ale ja som sa prihlásil na to, aby som zareagoval na kolegov niektorých. To, čo vravel Jose Fernández, pokiaľ ide o reštauráciu a že kto platí, keď pozýva do reštaurácie, to bolo celkom zábavné pretože som si predstavil e, taký obraz a nie ani preto, že Nemci údajne majú teda to menu platiť, ale preto, že v nejakých novinách nemeckých sa hovorilo o tom počas rokovaní o viacročnom finančnom rámci, že parlament zaujal stanovisko ako niekto, kto e, ide nakupovať kreditkov iných ľudí alebo niekoho iného. Ja som si povedal, že to je dobrý obraz a to e, E, niečo posilňuje, to je niečo, čo posilňuje v nemeckých občanoch e, pocit takého nevyhodnenia, takého zakoreneného, že niekto iný s našimi peniazmi nakupuje, povedzme, e, samozrejme, takéto veci sú pestované s radosťou aj na úrovni Berlína, z, roz, z pohľadu viacerých strán, ale ten obraz je iný, ja som si povedal. Vezmeme si, že je škola, ktorá oslavuje 10 rokov o maturite, a ideme do reštaurácie, ako si ty hovoril, Jose, a potom povieme, že chceme taký bufetové stoly pre 28 žiakov, osob. A komisia je hostiteľom a oni nastavia nejaký strednodobý finančný rámec a potom príde 28 hostia a povedia, fú, toho je ale veľa. Takto som si to nepredstavoval, ten ďalší povie, ale tam je aj ryba, to ja predsa neviem, to nechcem platiť. Ďalší povie, a teraz ešte ak sú peniaze, ale ja som si zabudol peňaženku, tak to nemôžem zaplatiť a okrem toho som nezamestnaný teraz. A potom príde ďalší bývalý spolužiak a povie, ja som ale slúbil, že deťom niečo donesem zo zákuskov. Myslím, že to nevystačí potom. A teraz si vezmite, teda, alebo povedzte si, či sa rozoznávate ako, alebo pozíciu vlastnej vlády v takomto obraze, ale takéto nejak je. My sa tam ocitáme a potom si kladíme otázku, či rozdeľujeme peniaze takým spôsobom, že tie objednávky tých hostí sú naplnené, ale veľmi sa rozchádzajú, e, ale otázka, čo presne chcú, to nepovedia. A v tomto momente do toho vstupuje táto diskusia. Kolega Sany, kolega Kömer spomenuli keď hovoríme o rozpočte EÚ, kto presne určuje, čo sa tam e, ocitne a čo s tým má byť, ako s tým má byť naložené. Sú to predsa členské štáty. Nie je to tak, že keď tu voláme po väčšej sume peňazí, aby som to povedal drasticky, že nejakým spôsobom e, chceme si pozlatiť naše poslanecké lavice, my v konečnom dôsledku len upozorníme na to, že to, čo sú členské štáty financovať týmto rozpočtom, a ja zdôrazňujem, čo chcú členské štáty financovať, že to nie je možné financovať takýmto rozpočtom, pretože, a to už povedal pán Kelmer, pretože euro, jedno euro chceme vynakložiť len raz, ale keď chceme robiť naraz polnospodárskú politiku, regionálnu politiku, pomáhať utečencom a bojovať so štruktúrálnymi rozdielmi, tak potom tieto členské štáty musia v istom momente povedať, čo je z ich pohľadu priorita, čo je prioritné, potom budeme financovať to a to ostatné sa stane druhoradným, to nebudeme financovať, alebo potom musia, a to je práve tá alternatíva k tomuto a zrejme politicky aj prechodnejšia, povedať, dobre, pokiaľ ide o tie príjmy, pôjdeme jedným alebo oným druhým spôsobom, buď formou vlastných prostriedkov alebo dodatočných e, národných e, príspevkov, že nejakým spôsobom to navýšime, ale som veľmi nespokojný so situáciou, e, tak povediať, v tých hlavných mestách, mnohých hlavných mestách, národných ministerstiev, určite u mňa je to tak, že sa tvárime tak, ako keby ten rozpočet e, bol nejakou čiernou dierou, do ktorého sa nalievajú peniaze a že tá e, diera je tak hlboká, že aj nepočujeme, ak tie peniaze pristanú dole, alebo že potom sa vymýšľajú veci, ktoré nie sú tie správne. Čiže zodpovednosť členských štátov pri zostávaní tohto e, rozpočtu a Otázka je, čo sa stane s týmto viacročným finančným rámcom po tak povedať nosi dlhých nožov. Každý sa pozera na to, aby naplnil svoj politický cieľ, aby doma vytlkol z toho tie dobré titulky, ale nepozerá sa na to, čo je prospešné pre ostatných. E, podľa mňa aj ten prístup Just Retour, e, ktorý nejakým spôsobom poháňa diskusiu aj u nás alebo aj v iných členských štátoch, to je úplne mimo, pretože vôbec, e, alebo také nie je vôbec v stave a Dominik e, dal veľmi dobrý e, príklad, e, pokiaľ ide o to, ako to funguje v Polsku, pokiaľ ide o ten prístup tu, tak vôbec to nezohľadňuje tú situáciu, pokiaľ ide o financie. Pokiaľ išlo o olympijské hry, a ktoré sa tam konali v tomto štáte, tak chceli financovať výstavbu tohto letiska E, takýmito peniazmi. Ale kto to robil? Dostával to letisko. Firma z Hesenska, z mojej spolkovej krajiny. A tam si nejakým spôsobom, ale môžeme predstaviť, akým spôsobom z kohezného fondu tiekli tie peniaze. A samozrejme v hlavných mestách sa tvária, že my sme toľko a toľko zaplatili a chcem minimálne toľko naspäť priatelia rabatov a ten počet, taký ten okruh ich sa zvyšuje s každým viacročným finančným rámcom, takto sa nedostaneme ďalej. Pri poslednom eh, VRF sme toto vstupovali, že chceme ich menej tých rabatov a na konci sme dostali jeden viac, dánsky rabat. A to je podľa mňa úplne nesprávny prístup. Ja ako z, no, zo Severného Porinia Vestfalska, ja nemôžem povedať, že sme najchudobnejšia spolková krajina, takže každý piate, piate zdanené euro, ktoré v Nemecku vynakladané, musí smerovať do Vestfalska, Severného Porinia. To by ma vysmiali doma keby som ja položil takúto požiadavku. A zrazu pri európskom rozpočte to tak má byť tam, teda každý ten národný podiel má byť takto nejaký to reflektovaný, ale myslím si, že to nefunguje. Naše politické stanovisko nie je také, že by sme mali volať po viacerých prostriedkoch, viac prostriedkoch. Naša situácia je taká, že my povieme, drahé členské štáty, máme zmluvu, tam je uvedené, čo majú financovať, stratégia 2020, potom sú tu núzové situácie, ktoré si vyžadujú vynakladanie prostriedkov. E, musíme sa pozrieť, aké nám prostriedky ponúka viadočný finančný rámec a že nie je možné to pokryť, aby to pokrylo všetko. A z toho vyplývajú dva dôsledky. Buď robiť menej, to nemôžeme my určiť, to si musia určiť členské štáty, alebo potom skutočne otvoriť vrecka, otvoriť peňaženku. Bien, monsieur Donano. Pán Donano, Ďakujem, pán predseda. Neviem, či to bol Jose Manuel, či niekto iný, ktorí chceli účet, ale minimálne vyvolali môj apetít. No ale potom vám vás pozvem na aperitív. Vystúpenia jasne ukazujú, aké sú rozdiely v rozpočtových otázkach medzi nami. Diskusia bola veľmi bohatá, zaujímavá. Zároveň ďakujem, že ste toto vypočutie zorganizovali, je jasné, že VFR treba revidovať, tam nemáme čo dodať. Povedali to viacerí a revi- priebežná revízia alebo v polčase nevyrieši všetky problémy, ktoré máme do budúcnosti a musíme sa pozrieť na to, ako Európa môže zareagovať. 1% ako povedali mnohí, 1% z HDP to je naozaj smiešná suma. Federálne štáty majú rozpočty, ktoré znam, predstavujú 7, 8 či dokonca 16 HDP v USA. Takže rozhodne nehovoríme o rovnakých pomeroch ani číslach a problém je, že s jedným percentom vyvolávame naozaj veľa očakávaní a v európskej, na európskej úrovni je obrov, sú obrovské očakávania a treba na ne odpovedať, ale potom tá reakcia je dramatická a to e, vyvoláva tie frustrácie. Ja viem, aké sú očakávania a viem, aké sú aj e, fr- frustrácie. Takže treba vytvoriť podmienky aby sa odpovedalo na potreby európskych občanov na vyššie krízy prichádzajú jedna za druhou, finančná, ekonomická, utečenecká, to nie je kríza jednoho štátu, ale európska štá, e, kríza a preto e, aj na tú by mal odpovedať európsky rozpočet. A niekto to e, chce ako keby obísť EU rozpočet a vytvoriť mimorozpočtové situácie a vôbec nevieme, ako to skončí, ak, to, ak sa to vymkne demokratickej kontrole a to je problém hlavne pre nás v Európskom parlamente. Rozhodne je potrebné pochopiť, čo Európa potrebuje, že potrebuje viacej solidarity a väčší rozpočet na túto solidaritu tiež závisí od toho, čo s týmto rozpočtom urobíme. Treba to jasne povedať e, na základe akých orientácií a občania by mali pochopiť, by mali jasne vedieť, že otázka mladých ľudí je rozhodujúca pre EU zamestnanosť, mobility, mobilita mladých v EÚ. To sú kľúčové otázky. Ak im to jasne vysvetlíme, tak občania sú ochotní pochopiť, že je potrebný nový systém príjmov do EU rozpočtu a hovoria mi, áno, že je to vždy na úkor občanov, že oni to budú platiť. A to tiež treba preukázať, to naozaj treba preukázať. A vraciam sa k tomu, čo povedal kolega Maňka, on poukázal na veľmi zaujímavé stopy, ako postupovať. Európske financovanie, ktoré by sa netýkalo európskych občanov a ak by sa ich to aj dotýkalo, ak majú potom ten E, e, návrat investícií, tak európsky občania by boli ochotní s touto cestou. Takže nemôžeme ostať v tejto situácii, treba ísť vpred cestou vlastných zdrojov, cestou solidárnejšej Európy, aby Európa bola schopná odpovedať jednak na krízy a jednak na potreby občanov. Dovolíte mi zo pár poznámok. Na úvod by som poďakoval e, expertom. Oni vynikajúcim spôsobom umiestnili našu diskusiu do kontextu. Jedna istota je istá, že situácia s neplatenými faktúrami po roku 2018 bude neudržateľná. To je jasné. Pretože máme akumuláciu zvyšku, ktorý treba zlikvidovať a a schválime e, VFR 2014-2020 a schválený je s 900 miliardami viazaných prostriedkov a 908 miliard platieb. Takže e, to vytvorí e, rozdiel, teda tých viazaných bolo 960 a tam bude rozdiel tých 52 miliard a to vôbec nie je logické, pretože jednoho dňa by skutočne viazané prostriedky aj platby mali byť na rovnakej úrovni. A pokiaľ ide o vlastné zdroje, pochopil som, že treba žiadať viacej od daní a nie od daňových poplatníkov, ale to nie je jednoduché. A ja poznám málo daní, ktoré platia firmy. Ak sa to potom neodrazí nejakým spôsobom na spotrebiteľských daniach či iných, náš rozpočet – je 90 e, financovaný z národných príspevkov, 10 sú colné poplatky a keďže EÚ neustále podpisuje dohody o voľnom obchode, tak tie colné poplatky vlastne zmiznú. Možno by sme tieto mali nahradiť nejakou daňou CO2 alebo hraničných poplatkov, alebo neviem, tak neviem, akým spôsobom by sme mohli vymyslieť nejaké dane, pretože aj daň z finančných transakcií vo Francúzsku bol schválený text, že áno, sme za ňu, za tax Tobin a budeme ju aplikovať, ale až vtedy, keď ju budú aplikovať všetci, pretože nie je nič delokalizovateľnejšie ako finančné transakcie a ak chceme naozaj potešiť Londýn, tak snaží, keď, e, bude stačiť, keď my lokálne uvedieme túto daň do praxe, takže musíme byť veľmi pozorní. Sú určité dane, ktoré vyvolávajú e, delokalizáciu e, v, týchto daňových otázkoch. A ak jedného dňa budú vlastné zdroje, tak treba dávať pozor, akú váhu budú vyvolávať na daňových poplatníkov, a Európsky parlament e, by sa mal stať skutočným parlamentom, pretože bude hlasovať aj o daniach ako iné národné parlamenty a potom členské štáty sa musia angažovať, že znížia daňové zaťaženie na národnej úrovni, ale budú mať menej zdrojov a príspevky, ktoré budú dávať do eurospočtu, sa budú na základe toho aj znižovať. Tak to je moja pripomienka k vlastným zdrojom. K nášmu rozpočtu Otázka je, aké kompetencie sú členské štáty ochotné presunúť na EÚ. A skutočná pridaná hodnota by bola táto, či to, že by sa e, kompetencie presunuli na EÚ, či by e, toto e, bolo menej nákladnejšie, teda akcie, či by boli účinnejšie, než keď to bude na národnej úrovni a rozpočet je vyjadrením len týchto spôsobov, ako mobilizovať a realizovať kompetencie. A otázka je, ktoré sú kompetencie, ktoré chcú členské štáty transferovať na EÚ. A ja mám pocit, že v mnohých oblastiach e, členské štáty veľmi žiadlivo e, e, strážia svoje kompetencie, zvrchovanosť, a hoci veľmi často vidíme, aké sú neschopné e, konať v týchto oblastiach. K pridanej hodnote. Dobre, máme nejaké výdavky a 100 sú výdavky a 80 idú do členských štátov. Mm, máme tam Európsky sociálny fond, kohezný fond a tak ďalej. A členské štáty prispievajú do eurozpočtu a to sa im potom vracia. A to, že to prechádza cez Brusel, či im to pridáva tú pridanú hodnotu alebo nie. Samozrejme, prináša to viacej legislatívy, ktorá sa ale v praxi veľmi zle e, spracúva, zažíva, aplikuje, neviem ako vo vašich krajinách, ale vo Francúzsku, európska úprava, ktorú musíme splniť, aby sme dostali 3 centy EU fondov, tá administratíva je skutočne nadberná a na to musíme dávať pozor. A čo je dôležité, ak chceme mať jednoho dňa rozpočet, ktorý bude zaujímavý pre občanov. Jose Manuel povedal, že oni si ani len neuvedomujú a nevedia, akú má výšku a niektorí ministri hovoria, že našťastie, že tu národné vlády sú, pretože keby sme nechali len parlament a Brusel sám konať, tak by e, skutočne tie náklady boli obrovské. A to je naozaj veľmi jednoduché používať Brusel a Európsky parlament ako obetného baránka. A teda naši dvaja spravodajcovia majú skutočne obrovskú úlohu vypracovať správu. A tá otázka je, čo aj členské štáty chcú robiť v rámci revízie, inak je možné, že bude veľa frustrácie. Ešte dám možnosť odpovedať spravodajcom, rečníkom a ak by ste chceli urobiť ešte nejaké komentáre. Pán Lukáš, ďakujem. Súhlasím s mnohými vecami, ktoré tu boli povedané o tom, ako je naliehavé vyriešiť niektoré problémy a iné menej. pokiaľ ide o ten pocit občanov, k tomu by som sa vrátil argumenty, ktoré som použil o vlastných zdrojoch, je potrebné, aby občania boli lepšie e, informovaní a viac si vedomi toho, že na čo európsky rozpočet slúži a na čo je potrebný. A aby rozhodnutia v rozpočte e, zodpovedali prioritám, ako boli zadefinované v Rade, napríklad Stratégia 2020, Horizont 2020 a podobne. či už ide o to skrátenie VFR na 5 rokov, alebo tie návrhy o vlastných zdrojoch, potrebujeme viacej transparentnosti, viditeľnosti, demokratickej diskusie o EU rozpočte. A vlastné zdroje to je spôsob, ako to uviezť do praxe, rovnako ako tých 5 rokov. a to vnímanie občanov vo Francúzsku, neviem, či je to aj v iných členských štátoch. Vo Francúzsku sa malo diskutuje v tlači o VFR, ale keď je to v tlači prítomné, tak obvykle sa citujú čísla na 7 rokov a hovorí sa, že európsky rozpočet, ktorý bol prijatý v roku 2013, je 900 miliard. Tak toto je. A samozrejme všetci si hovoria, však 900 miliard to je obrovská suma a nikto to e, samozrejme nepreráta na ročný rozpočet. To samozrejme na jeden rok je to veľa menej. A keď 500 miliónov občanov to rozdelí, ktorí, e, ktorí sú v EÚ a na jedného občana, tak je to naozaj veľmi málo. Takže aj tu by sme mali urobiť takú pedagogickú kampáň vo verejnej mienke, v tlači, keď robíme tlačovú konferenciu po hlasovaní o rozpočte, našťastie sú aj komunikačné služby EP, pretože takmer tam nie sú žiadni novinári. Ale tých 900 miliard. A e, potom je tu kríza, tak ako to spúšťa e, pán Cameron, ale len vtedy sa verejná mienka začína mobilizovať, lebo tých 900 miliard, treba pochopiť, to predstavuje asi e, celoročný rozpočet Francúzska, celý verejný sektor Francúzska. Takže to ale znamená, že francúzski občania majú pocit, že EU rozpočet je rovnako veľký ako e, francúzsky rozpočet. A to ani je pravda, pretože porovnávajú jednoročný rozpočet Francúzska s sedemročným európskym. Keby sme mali 5 ročný, tak by to bolo menš- lepšie, tak by sme mohli mať aj skutočnú diskusiu o cieľoch. A bolo by to menej, áno. To je dôvod, prečo si myslím, že otázka vlastných zdrojov by e, mala byť centrom našich úvah. A to nielen preto, že nejakým švihnutím e, magickej paličky vyriešime všetky problémy EÚ. Ja taký naivný nie som. Ale je to len spôsob, ako presunúť túto rozprávu alebo ako ju urobiť demokratickejšiu a transparentnejšiu. Thank you to Mr. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj človek niekedy aj trpí, keď to všetko počúva. Mal by som zo pár odpovede eh, na otázky, ktoré tu odzneli, ale predovšetkým eh, chcem poznamenať nasledovné. Uvedomujeme si, že členské štáty, ktoré pleťa 0,7 eh, hrubého národného zisku na účely milénia, to je Spojené kráľovstvo, Holandsko a Dánsko. V priemere členské štáty platia 0,3. A to je viac ako čistý zostatok. Ľuďom to nevadí, takže e, je tu problém a treba to pochopiť, že nejde o to, že krajiny nie sú ochotné platiť za nejaké aktivity v iných štátoch. E, toto je podstatne hlbšie. Nemôžeme e, len takto odmietnúť. To je jedna vec. Druhá vec – ako sa to vníma na strane rozpočtu. Pred niekoľkými rokmi Eurobarometer e, mm, mm, zverejnil údaj, že v Spojenom kráľovstve e, e, ľudia si myslí, že asi asi 30% HDP sa platí do rozpočtu. Ja som takmer dostal infarkt z toho. V iných krajinách e, e, to hodnotili na nižšej úrovni, ale nikto nepovedal, že Takže tento graf e, proste vyskočil hore. Takže je tu určitá nevedomosť a je tu zámerný e, zámer, e, aby obyvateľe o tom nevedeli. A krajiny, ktoré sú viac naklonené Európe, v nich niekedy štáty vedia podstatne viac. Ale aj toto hľadisko treba zohľadniť. Niektorí tvrdia, že európsky rozpočet stále rastie a rastie. V roku 2000 roku 2000 v Európskej komisii sa eh, podarilo eh, urobiť obrovský kúsok, čiže sa zvýšil rozpočet eh, ale miera príspevku zostala na úrovni 1%. My prispievame Turecku, e, Syrii, ale myslíte, že členské štáty nebudú platiť? Lebo kríza totiž existuje, niekto to musí uhradiť. Možno, že rozpočet bude, možno, že rada chce e, vytvoriť e, rozpočet na inej krajine. Nie, samozrejme, budú musieť tak či tak to uhradiť E, e, a niektorí ľudia e, vinia Európsku úniu z toho, že bude platiť viac niečo, čo by aj tak museli sami zaplatiť z vlastného rozpočtu. Čiže je tu nejaká komunikačná chyba. Pokiaľ ide o európsku pridanú hodnotu, pozrite sa na zámery EU 2020. To sú východiska. Či sú naše opatrenia v súlade so zámermi? Veľmi sa mi páči, keď financujeme nejaké kultúrne podujatie u seba doma. To je super, ale existujú aj štátne rozpočty. E, nemôžeme povedať, že to je európske, je to pekné, ale nie je to vždy európske. Častokrát e, táto pridaná hodnota e, sa spochybňuje Napríklad v 80. rokoch e, to bolo lakadlom pre e, nové členské štáty. Musíme to e, jednoznačne vymedziť. Treba byť opatrný voči rozpočtu. Niekto hovorí o chybovosti a ďalších problémoch. Je tu imidžový problém. Jeden odborník na rozpočtové účty z Spojených štátov povedal, že E, účty Európskej únie sú e, jedný z najtransparentnejších e, vo svete a najviac v Európe zabezpečuje súlad s medzinárodnými účtovými normami. Mimochodom, v Spojenom kráľovstve by rozpočet sa neuzobral rok čo rok, pokiaľ by prekazoval rovnako prísnou kontrolou. A to platí aj pre ostatné štáty je proste škandalozne, keď ľudia e, e, e, kritizujú náš rozpočet, ktorý patrí medzi najlepšie. Iba 8 krajín vo svete uplatňujú rovnako prísne kontrolné opatrenie. Pokiaľ ide vyvážený rozpočet, E, pardon, e, správne riadenie e, súvahy. To je veľmi dôležitá vec. Bez toho nezabezpečíme náležité riadenie účtov aj na úrovni členských štátov. Musím povedať, že vlasy mi stali dubkom, keď som videl skutočné čísle, čísla ohľadom národných rozpočtov. A úprimne povedané, medzi tými najhoršími európsky rozpočet vôbec nebol. Ďalej E, niekto tvrdí, že e, to neprospeva e, všetkým krajinám, že niektorí štáty by vedeli lepšie využiť tieto prostriedky. Poviem vám niečo. Podľa výskumov s prihľadnutím na všetky projekty, ktoré aj zlyhajú, ekonomický dopad sa hodnotil v OECD a zistilo sa, že prínos je 13 krát viac ako investície a týka sa to tých štát, nie len tých štátov, kam prichádzajú peniaze. Takže naozaj e, e, je e, mm, nesprávne uvažovať iba o alternatívnych možnostiach použitia prostriedkov. Ďalej, výskum. Je tu zase imidžový problém. Všetci veci v Spojenom kráľovstve tisícky z nich podpísali e, petíciu proti výstupu z Unii. E, stále zdôrazňujú potrebu e, spolupráce. Napríklad, pozrite sa na Švečiarsko. Tam vedeckú komunitu znepokojuje to, že nie sú súčasťou program Horizont. Zhruba 150 vedcov podpísali opačnú petíciu a o nich vysielala BBC. A zatiaľ, čo ich oponenti vôbec neboli v médiách Takže naozaj imidžový problém. A posledná poznámka. Niekto, niekomu sa to nebude e, páčiť, ale ak máme rozpočet ako v Európskej únii a prepačte, E, e, e, hovoríme o rozpočte, o pridanej hodnote. Prečtajte moju správu z roku 2007 ohľadom pridanej hodnoty v polnohospodárstve. Existujú prístupy. Ja som dve strany venoval tomu. Aj ma kritizovali, takmer uskrtili. Keď rozpočet sa vynakladá na základe opatrení s prehľadnutím na 85 až 95 výroby. To e, sa stále mení, dáva sa tomu iná nálepka e, rok čo rok. A teraz e, musíme e, vynaložiť prostriedky, ktoré boli určené na niečo iné a potom to sa distribuuje nie tak, e, aby sme pomohli ľuďom práve v polnohospodárstve. Áno, polnohospodárska politika je potrebná, ale musíme mať jasné v tom, kto platí e, čo. Ale ne, Vary neplatí, že e, e, každé euro, ktoré zaplatené v Bruseli, v Belgicku, ide do Francúzska, potom naspäť. Máme norme, máme platby, ale keď peniaze sa vynakladajú z Bruselu, to nie je niečo iné. Ako príklad použijeme E, e, e, koheznú politiku. Niekto mi bude tvrdiť, že polnospodárska politika nemá E, pridanú hodnotu? Neverím tomu. Ja som sám vzdelaním odborník na e, hospodárstvo, e, polnohospodárstvo. Netvrdím, že polnohospodárska politika nie je dôležitá, ale to, ako sa distribujú prostriedky, častokrát podkopovajú naše cely. Niektorí ľudia nie sú ochotní o tom hovoriť, ale o tom povedať treba. C'est vrai que la politique euh, Ďakujem. Politika distribúcie, automatickej distribúcie, to nie je skutočná politika, to je aj otázka pre Agri. Pán Dominik. Ďakujem pekne, pán predseda. Plne súhlasím s tým, že je tu úplné zlyhanie v komunikácii EÚ smerom na verejnú mienku alebo na verejnosť. A bohužiaľ vidíme, že celé roky je, že Európa na občanov alebo s občanmi nerozpráva. E been... E, celé roky vinili EÚ za čokoľvek sa udialo v akékoľvek krajine. Také veci, ako boli naznačené. Nikto si nespomína, že EÚ vynaložila viac na 15 EÚ ako na 28 súčasnú. Keď teraz by ste oslovili ľudí, tak nikoho by to aj nenapadlo ale zároveň si pamätajú, že vtedy bolo oveľa lepšie v EU 15. Ale takéto porovnanie si nespravia, že každopádne vynakladali vtedy viac tieto štáty na svoj chod. Je to ťažko možno pochopiteľný argument, a nie, nie jednoducho pochopiteľný, ale hodný zamyslenia sa. Pozrite sa spätne, čo ste dosiahli viac peniazmi. Všetci boli spokojnejší. Možno súčasné riešenie, ktoré ide formou len krátení, cestou krátení, krátenia, ďalších krátení, kde sme teraz, zadrhávajúca sa ekonomika, problémy s rastom, strata prestíže celosvetovej. Toto sa nám podarilo dosiahnuť. Nemyslím si, že sa nám to podarí zmeniť týmto preskúmaním, revíziou, akokoľvek to nazveme, nemáme čas, ale využíme týchto pár zostávajúcich rokov na to, aby sme pripravili dobrú, kvalitnú diskusiu na budúc- o budúcom viacročnom rámci. Súhlasím s niektorými argumentami, ktoré som počul a síce, že rozpočet EU je plný paradoxov. Samozrejme, celé roky hovoríme o zlepšovaní EÚ, že vytvoríme moderné hospodárstvo, modernú ekonomiku, budeme investovať do výskumu a vývoja a zároveň je tu tá svetá krava, 40% rozpočtu ide do polnospodárstva, tým je tá posvetná krava vždy, keď sa bavíme o rozpočte, tak počúvame vždy nie viac ako 1% a nedotýkajte sa polnospodárstva. Ostatné môžete si robiť. To je absurdné. Ak budeme takto stále, stále pokračovať a budeme vstupovať aj do ďalšieho finančného výhľadu takým istým prístupom, tak je to strata času. Takisto sme diskutovali o vlastných zdrojoch, či istoto cestou. Samozrejme, mali by sme o tom diskutovať ale aj dnes zaznel veľmi dobrý príklad, aký je postoj členských štátov. Penálne pokuty. Skutočne vlastný zdroj ide do národných rozpočtov. Pokiaľ budeme mať princíp žusvetu ako dominujúcu politiku voči rozpočtu EÚ, môžeme zabudnúť na akékoľvek vhodné riešenia Akýkoľvek zdroj sa budeme snažiť nájsť, okamžite budete mať národného experta, ktorý bude porovnávať, koľko platíme z pohľadu účtovného do rozpočtu EU a koľko dostávame. A okamžite to postupia aj občanom svojim, povedia, pozrite sa, my sme na vás uvali takýto typ daní, aby sme zaplatili, zaplatili faktúry z Bruselu. Nikdy nepovedia, že pozrite sa, ak to prispejeme, tak dosiahneme taký a taký cieľ a potrebujeme peniaze na to, aby sme dosiahli takéto cieľ, lebo to zvýši vašu ja bezpečnosť, pocit spokojnosti, vyrieši to niektoré vaše problémy. To isté sa týka nových finančných nástrojov. To je len doladenie rozpočtu EÚ. Nie je to všeliek z pohľadu rozpočtu EÚ. My nevyriešime všetky problémy. Samozrejme, mali by sme o tom diskutovať. Veci sa menia, situácia sa mení. A dokonca aj ja registrujem takýto, takúto zmenu v jednotlivých členských štátoch, ktoré e, v minulosti využívali niektoré nástroje a teraz prechádzajú k použitiu iných z dôvodu vývoja v krajine alebo z dôvodu problémov, problémov ktorým čelia, ale mení sa to, čiže mali by sme ponúknuť celú škálu nástrojov. Musíme si ale pripomenúť, a to je posledná pripomienka, tie politiky môžu uspieť len v prípade, že budú podporené dostatočnými zdrojmi. Nemá zmysel zvolávať dodatočný summit, mimoriadný summit EU a povedať niečo treba spraviť v tejto oblasti a my dúfame, že niečo sa aj udeje. Bodka. Pretože ešte stále to stane na úrovni 1%. Nemá zmysel volať po EIB, po investičnej banke, že ona má financovať dodatočné výdavky bohužiaľ niekto v minulosti rozhodol, že IB sa bude riadiť best banking practices, najlepšími prax, praxou v oblasti banky. Oni musia rešpektovať všetky bankové pravidlá, adekvátnosť alebo primeranosť kapitálovú a tak ďalej. Nie je to len inštitúcia, ktoré môže zasielať dodatočné faktúry na preplatenie, pretože potom príjeme aj o investičnú banku, preto potrebujeme komplexnú diskusiu v EU, čo skutočne chceme či chceme skutočne vyriešiť európske problémy a potom ukazuje na tú nákladovú stránku, alebo či chceme 1% rozpočtu EU. Ďakujem pekne. Merci. Ďakujem. Dám ešte slovo našim spravodajcom na záver, ale ak súhlasí Európska komisia, respektíve parlamentné výbory, aj predseda výboru Agri, pán Siekierský je medzi nami pán Dominik spomenul takmer provokatívne poľnohospodárstvo. Stručne, ak by ste mohli vystúpiť, pán predseda. Bardzo krótko, s dużą przyjemnością przysłuchiwałem się tej... E, Veľmi stručne. Ja som si s veľkým potešením vypočul túto rozpravu s pánom Olbrichtom. Sme spoločne vytvorili výbor, pokiaľ ide o rozpočet v rámci tohto obdobia, na ňom sme spolupracovali. Ale bol som tu prítomný a keď som počul, že polnospodárstvo sa e, prirovnáva k posvetnej kráve a ja by som nebol zareagoval v takejto situácii, tak to by nebolo dobré vysvedčenie pre mňa. Preto som sa ja o to slovo prihlasil. Ja som chcel zareagovať aj na to, čo povedal pán Dominik. A veľmi stručne, spoločná polnospodárska politika ako jedna z prvých európskych politík zabezpečila potravinovú bezpečnosť. Išlo o dostupnosť potravín a o ich kvalitu. Pán Dominik nie je celkom už mladík, takisto, a myslím, že si celkom dobre spomínate, keď sme ešte mali komunizmus eh, v Polsku a mali sme potravinové bony, eh, poukážky na potraviny a aj v čase povojnovom eh, v veľkej časti Európy boli používané takéto poukážky na stravu. Stručne, pán predseda. Samozrejme, tá polská politika sa vyvíja, veľa sa zmenilo, bolo tam veľa ekologických momentov. A teraz je to viac politika ekologická a nie čisto polnospodárska. A po tretie, Príjmy polnospodárov sú na úrovni dvoch tretí po porovnaní s inými v EU. Máme veľmi veľa mladých polnospodárov po 30 rokov a tým pádom sme vytvorili situáciu v polnospodárstve, ktorá je tým determinovaná, ktorá ináč nemôže vyzerať. A my nechceme nejakým spôsobom meniť ten potravinový model, je veľmi ekologicky priateľný. Máme spoločné hodnoty, ktoré sú vytvárané práve polnospodárstvom. A zároveň e, tu máme celosvetovo klesajúce ceny potravín. Došlo k poklesu o 19% v porovnaní s predchádzajúcim rokom a tento cenový pokles je veľmi dobrý pre spotrebiteľov, A toto, tento cenový pokles, musia znášať polnospodári. Nie obchod, nie spotrebiteľ, ale polnospodári. Predstavte si, aká je situácia na trhu s potravinami. Pred dvoma týždňami som bol na polnospodárskom veľtrhu vo Francúzsku a ja som sa nestihol diviť. Mnohí, aj vo Francúzsku, polnospodári naozaj si stiažovali otvorene na situáciu. Včera som bol v Sliesku a tam som hovoril s tými polnospodármi. V pondelok bola rada pre polnospodárstvo a na pána komisára adresovali prozbu a požiadavku, aby sa viacej staralo polnospodárov. A už naozaj končím. Pán Hogan sa stretne e, s nadradenými a bude hovoriť o tragickej situácii v polnospodárstve. V Štrásburgu sme sa už tomuto venovali pondelok teda bola rada pre plnohospodárstvo a, a naozaj, naozaj už končím. Chcem len povedať, že by sme sa mali sústrediť na to, čo dosiahla spoločná polnospodárska politika. Samozrejme, sú to aj vonkajšie vplyvy a celosvetové ceny a tak ďalej. Bolo potrebné to povedať a povedali ste to veľmi dobre, ďakujem. A vaše slova pustili potrebu doplniť niečo, pán Dominik, ale len 30 sekúnd, vynimočne. Just a short reaction, my impression. Krátka reakcia. Tu sú dve posvetné veci. 1% alebo 2%. Chcem potvrdiť, že nie som proti polnospodárstvu ako takému. Uh, Nechcem hovoriť o, čistách, o číslach, ale nemôžeme hovoriť dôkladne o rozpočte bez toho, aby sme vylúčili určité prvky, ktoré z povahy veci sa nesmú stať predmetom diskus, diskusie. Ja nehovorím o tom, e, že treba sa vydeliť ohľadom toho, koľko treba tam naliať peniaze. Len chcem povedať, že treba otvorene o všetkom diskutovať. Hodíme sa samozrejme a napr- napríklad dohodli sa producenti ropy, e, ceny sa zvyšujú a nikto ich neatakoval. A možno by sme mohli aj producentom mlieka umožniť, aby sa dohodli o množstve lieka, ktoré treba vyprodukovať. Teraz sa obraciam na našich spravodajcov, majú ohromnú misiu toto všetko e, uzavrieť, zrezumovať. Ďakujem všetkým a začne pani Toma. merci, monsieur le président, merci à tous les collègues et bien sûr à nos invités. Ďakujem všetkým kolegom. Nebudem tu robiť rezume, to by bolo absolútne nemožné. My to urobíme prostredníctvom nášho dokumentu, návrhom správy s pánom Olbrichtom len aby som zareagovala na niektoré otázky. Poprvé, áno, niečo, čo je jasné a čo si nesmieme zamieňať, revízia a budúci VFR. Ako povedal pán Depre, treba by, bolo by potrebné rozlišovať dve veci. Niektoré veci sa v tejto revízii môžu povedať, napríklad všetky otázky presunúť do budúceho VFR, ale to by bola chyba, Mali by sme rozlišovať to, čo treba urobiť dnes a čo sa môže urobiť v budúcom VFR. Ale tiež by som ešte dodala to, čo tu nebolo povedané, a síce tí prví, ktorí by mali robiť revíziu rámcového charakteru, tak to sú práve členské štáty. Oni robia neustále revíziu s tým, že používajú externé nástroje a tak ďalej. a tiež obrovskými škrtmi a je potrebné, aby sa tomu venovali v polovici obdobia. Tiež si myslím a súhlasím s pánom Dominikom. Určité pôvodné priority VFR a vzhľadom na súčasné politické okolnosti môžeme povedať, že nemáme dimenzovaný rozpočet v porovnaní s prioritami. A hoci nemôžeme, mali by sme si minimálne povedať pravdu a povedať aj pravdu našim voličom. To je minimum, čo musíme urobiť v rámci revízie VFR a podporujem to, čo povedal pán Lukáš. Potrebujeme transparentnosť, viacej demokracie, a povedať pravdu, ktorá nie je známa o číslach, o poddimenzovaní rozpočtu a o tom, že tí, ktorí oznamujú alebo tak to nie je parlament, ale to je rada. Rada neustále oznamuje uh, uh, o tom, že sa zvýšia výdavky. To nerobíme my my jedine informujeme o tom, čo sa robí, ale rada oznamuje e, takéto výdavky, ale na takéto veci, priority a ciele potrebujeme financie. Nie sme to my, ktorí tieto peniaze míňame, ale sú to členské štáty. Takže tá zodpovednosť medzi e, slovami a aktami je veľmi dôležitá. A zrazu my sme zodpovední. A ak sme z rozpočtového hľadiska zodpovední dobre, tak ak rada nepreberá svoju zodpovednosť, tak treba na to aj poukázať. Nebudem to tu vymenovávať. Pridaná hodnota. A ja som naozaj skutočne z toho celého udivená. Nie, že by som nevidela pridanú hodnotu, ale náš prístup k pridanej hodnoty je uh, veľmi rozdielný od jeden od druhého. Je to veľmi subjektívna vízia. Niektorí, myslím, že niekto hovorí, že kultúrne udalosti neprináša pridanú hodnotu. A, ale keď by sme išli na záver tohto alebo do e, poslednej úvahy o tomto protirečení, ale potom multikulturalizmus, a multilingvizmus to je predsa súčasť európskych hodnot a to, že podporujeme krajiny alebo udalosti, ktoré by neboli e, figu, nefigurovali, nefigurovali ako priorita z rozpočtov hľadiska na národnej úrovni, ale na európskej úrovni by mali byť podporené polnohospodárstvo. Pán Dominik, vy ste to povedali a je jasné, že môžeme mať veľmi rozdielne názory k tejto téme a môžeme k tomu pristupovať, že potravinová autonómnosť EÚ je jednou z veľkých pridaných hodnôt EÚ, rovnako ako by to mala byť energetická autonómnosť. O tom sa hovorí, alebo nehovorí sa veľa z rozpočtového hľadiska, takže pridaná hodnota je niečo veľmi subjektívne a obávam sa, že to budú pomery politických síl, ktoré preukážu pridanú hodnotu toho či ktorého projektu, ale nemyslíme si, že existuje nejaká objektívna pridaná hodnota, ktorá by sa vypočítala na základe nejakej matematickej formulky. Pán predseda, bez mikrofónu, nerozumieme mu. To je rovnako ako cyklistické trasy, ale napríklad boj proti nezamestnanosti mladých že tam, kde to nie je, že tak to nebude pridaná hodnota EÚ. A, a že teda nechceme nútiť nejakú mobilitu mladých, e, chceme dobrovoľnú, ale tá interpretácia je veľmi rôzna na základe toho, kde sme, ale nie geograficky, ale kde sa umiestňujeme politicky, či sme na tej federálnej osi alebo euroskeptickej. Ak dovolíte, Izabel Nejde to o minanie peňazí na mladých, hovorí pán Arčuj. Otázka je, či vydavky sú pridanou hodnotou. A tu znovu. Chceli ste odo mňa odpoveď, tak vám odpovedám. Ak máme iniciatívu mládeže, budeme mať vyhodnotenie komisie, či to funguje, nefunguje a tak ďalej. Ako konštatujeme v hodnotení, áno, že nemáme dobré výsledky, čo treba urobiť? Zrušiť výdavky alebo zmeniť mechanizmus? Podľa mňa odpovede je jasná. To je vaše stanovisko, nepočuli sme odpoveď pani Toma, lebo do toho zasiahol pán predseda. Netreba odstraňovať rozpočtový riadok, ale uvažovať o mechanizme. A otázka je, teda otázka nemení nič na rozpočtovej úrovni. Rozpočtová potreba je stále rovnaká, hoci treba zmeniť e, mechanizmus. A posledný bod, vlastné zdroje. Pán Fernández už odišiel, ale je to škoda, mal veľmi dobrý bod. Treba o tom pouvažovať. Platca rozhoduje. Prispievateľ rozhoduje. Je to tak, vždy to tak bolo vo všetkých situáciách vo všetkých spoločenstvách a kolektivitách, ak chcete, kolektívoch. A preto, pán Dominik, sú podľa mňa vlastné zdroje nevyhnutné, pretože ten prispievateľ, to sú viaceré členské štáty a sú to členské štáty, ktoré rozhodujú a to je logické. A nemôžeme sa e, za to na nich zlostiť alebo im vyčítať, že rozhodujú o výdavkoch toho, E, k čomu oni prispievajú z národného rozpočtu, rovnako ako štruktúra výdavkov a to determinuje všetko ostatné. A teda nebuďme prekvapení, kým je štruktúra rozpočtu 90 ak som dobre pochopila, z HDP a teda z národných príspevkov, a ktoré sa tak aj chápu, tak potom žisr Žisretúr, teda ten návrat do národných rozpočtov, e, nebudeme sa mu môcť vyhnúť a bude tam aj určitá otázka legitimnosti. Ešte k vlastným zdrojom na záver. Kým nebudú vlastné zdroje, tak bude stále v rade pocit že EÚ naozaj používa kreditku členských štátov a bude mať rozpočtové poddimenzovanie. To je toho dôsledok. Takže naozaj ostáva nám veľa práce, vy ste to správne povedali. A ešte by som dodala, ak my v EP nie sme trochu ambicioznejší a odvážnejší pri tejto revízii, ak taky nebudeme, tak sa tak si môžeme byť istí, že sa nič nestane, pretože ani komisia, ani rada nebudú mať ambície na miesto EÚ a my budeme zodpovední za to. A teda, ak toto neurobíme takýmito veľkými krokmi, tak sa nám nepodarí nič, pán Obricht. Uh, Len niekoľko pripomienok na konci pretože čas e, už takmer nemáme. Poprvé chcem poďakovať expertom za pripomienky a za analýzy. Ako ste si všimli, rozpočet odzrkadluje politické názory. Môžete použiť akékoľvek logické argumenty a niektorí politici vás no, nebudú načúvať, pretože majú svoje vlastné predstavy. Keď ste hovorili o čistej čistom zostatku, tak to už neplatí. Otázka je, prečo máme mať čistý zostatok. Keď hovoríme o tom, že kohezná politika je schopná dosiahnuť veľa výsledkov, oni povedia, prečo by bola kohezná politika dôležitá. Vôbec nie je dôležitá. Toto je ten paralelný jazyk. Niekto predloží argument, ale niekto z pozície politickej ináč argumentuje. Niekto je buď proeurópsky alebo protieurópsky. Bodka. Niekto proeurópsky orientovaný povie, máme priority a potrebujeme peniaze na to, aby sme naplnili povinnosti. To je proeurópsky prístup. Protieurópsky je, nemáme peniaze na priority, mali by sme priority zrušiť. To je jasné a no, takáto rozpráva bude stále prebiehať v parlamente. Problém je, že niektoré z členských štátov, ktoré sa prezentujú ako veľmi proeurópske, sa spravujú antieurópsky. Čiže vlastne navrhujú zrušiť e, priority, respektíve rozpočet, zatiaľ čo e, kritizujú silnú Európu. To je ako jeden z veľmi známych polských Poliakov sa vyjadril, polských autorov. Čo bol komunizmus? Komunizmus je, že pripravte sa na to, že bude oheň a potom ten oheň založte. Ale až potom, čo nachystáte to spálenie niečoho, alebo to, to je podobné. Niekto sa rozhodol, že krok po kroku roz, rozbije Európu a bude tak robiť e, rozpočtom. A bohužiaľ aj za asistencie pro Európanov, pretože oni sa boja prezentovať svoje názory. Aký z toho plinie záver pre nás ako pre spravodajcov, čo by sme mali revidovať alebo zmeniť? Vo všeobecnosti povedané nič. Nie preto, že sa nedá nič zmeniť, ale je to tak vážne, že nedá sa to len jednoducho doladiť. To ale nie je záver, ktorý by sa dal akceptovať. Prvá vec, ktorú by sme mali spraviť, Európsky parlament s našou správou by veľmi jasne a nahlas mal pomenovať situáciu, aká je, je mimoriadná, počnúť s nesplatenými záväzkami a tými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú, nové priority, ktoré mali by sme jasne povedať, 1% je klamstvo, klamstvom. To je klamstvo. Nie je to už pravda. Oficiálne 1%, neoficiálne oveľa viac. To je veľmi zaujímavé, že nikto to nechce povedať, že 1% je len jedna karta. Máme ďalšie peniaze, ktoré sme odviedli, ktoré sme zaplatili. Čiže to nie je pravda. Mali by sme to povedať veľmi otvorene, čo robíme. Po tretie, budeme bojovať za to, aby ten prebytok ostal v rozpočte budeme robiť všetko možné, preto aby sme zmenili aj finančné nariadenie. Je to možné? Áno. Je to naliehavé? Áno. Mali by sme to urobiť teraz, pretože ak to nespravíme, tak budeme musieť čakať 4 roky. 17, 18, 19, 20. Čo sa môže stať po 4 rokoch? Situácia bude úplne rozdielna. Musíme jasne povedať. nemáme dosť peňazí a bodka, nedokážeme zaplatiť tie splatné pohľadávky 18, 19, 20, to budeme v pasci. Kto by povie tým príjemcom, vy tie peniaze nedostanete, pretože už prestante pracovať, prestante realizovať projekty, my nezaplatíme. Proti, Európani, proti európsky naladení budú spokojní. Prestante to robiť, lebo Európa je katastrofa, takže prestante. No a my povieme, tie stropy sú úplne umelo nastavené, ale nakoniec posledná pripomienka tými skúsenostiami, ktoré máme z národnej, miestnej, regionálnej úrovne, by sme mali povedať, v tejto chvíli prichádza nový výhľad. Buď teda povieme, že sme súčasťou organizácie medzinárodnej, ktorá povie zaplatím 1% a bodka. Čo s tým môžeme spraviť? Ak to nastavíme na 1%, čo s tým môžeme spraviť? To znamená, priority budú jasne vyplývať z peňazí k dispozícii, alebo naopak, čo chceme spraviť a koľko to bude stáť. A potom tak pripraviť rozpočet. Ak to nezaplatíme, tak je to jasná, veľmi jednoduchá hra. Priority sú jedna časť, peniaze sú druhá časť tej hry, nedáva sa to dohromady. A potom prichádzame k ďalšiemu vyjadreniu, veľmi známe, veľmi pekné. Robme viac z menej. A preto sa nemôžeme vyhnúť takéto jasnej otázke. A prichádza. Niečo práve skončilo v Európe. A teraz buď veľmi jasne povieme e, európskym občanom, alebo potom im budeme klamať a nebudeme, budeme zakrývať tú informáciu. To je naša úloha. Nechceme rezignovať na tú revíziu, nechceme prestať s tým preskúmaním aj napriek tomu, že to môže byť v rovine doľaďovania aj to je nevyhnutné, ale najskôr informácie pre ľudí. Ďakujem. Merci. Ďakujem spravodajcovi Janovi Olbre, Olbrichtovi a pani Izabel Tomá 27. apríla sa teda stretneme 25. a všetkým by som vám rád poďakoval. Chce ešte niekto v rôznom niečo povedať? Nie. Takže uzatváram zasadnutia a budúca schôdza 4. apríla v Bruseli. Merci, la séance levée.